Abbiamo le interrogazioni. Dobre, teraz máme eh, otázk, eh, čo, hodinu otázok. Prvá otázka. Po, tú prvú otázku položila Godelieve Europea. Takže ide o výročnú správu EÚ o ľudských právach a, a o demokracii celosvetovo. 16. oktobra bola zverejnená táto správa. Otázka je, či je v pláne tento, túto správu e, publikovať v budúcnosti v prvom pol roku. pani Delive Huikost, e, pán vedúci, dostáva slovo. Ďakujem, pán predseda. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2016 bola dohodnutá členskými štátmi a je to naplánované na prijatie budúci týždeň e, v Rade pre e, zahraničie bez diskusie ako bod. A prijatie tejto správy je vynimočne neskoro, a rozhodli sme sa oddialiť to a zamerať sa na strednodobé hodnotenie akčného plánu o ľudských právach a demokracii 2015 až 2019. Toto bolo zverejnené v júni tohto roka. Avšak proces vypracovania ročnej správy je časovo veľmi náročný. 350 stranová e, správa musí byť preložená do všetkých úradných jazykov Európskej únie pred jej prijatím uznávame, že neskore prijatie ESV, eh, e správy ESVČ eh, má dopad na, európsky, na výročnú správu Európskeho parlamentu a do budúcnosti eh, sme sa zamerali na publikáciu správy skôr, to znamená v prvej polovici roka. Prebiehajú konštruktívne diskusie v ESVČ akým spôsobom e, zosúľadiť výročnú správu, aby sme dosiahli tento cieľ, aby tá správa bola trochu stručnejšia a čitateľnejšia. A to je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Teraz neviem, či sú k tomu reakcie, inak by sme prešli k druhej otázke, ktorú predložil pán Austrevičus. Austrevičus, jeho otázka, nech sa páči. Dobre. Takže Takže e, vedúci e, za Rusko, kolega odpoveda. Ďakujem. Začnem tým, že sa poďakujem pánovi Auštrevičiusovi za túto otázku a za to, že ste sa zameral na toto závažné porušovanie ľudských práv. Takisto môžeme uvítať e, uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. maja, ktoré je veľmi kvalitné Pani Mogherini už e, vyjadrila obavy v parlamente, pokiaľ ide o násilie a zastrašovanie e, gejov v Čečensku. Spomeniete si, že 6. apríla 2017 e, hovorca vydal vyjadrenie a vyzval riadne vyšetrovanie o správach o únosoch mužov v Čečensku. Potom v Moskve sa e, stretla s Lavrovom a e, stretla sa so zástupcami ruskej spoločnosti. Diskutovalo sa o situácii, o ktorej hovoríme. No a na to e, nadviazala zase stretnutie s pánom Lavrovom v Bruseli 11. júla. Európska únia vydarala vyhlásenie v stálej rade a E, takisto e, v Rade Európy. Od správ, od, odkedy sa zverejnili správy o násilí, tak e, poslanci sa spojili s organizáciami pre ľudské práva aj s novinármi, ktorí odhalili tú persekučnú kampaň, aby boli v plnej miere informovaní o situácii priamo v teréne, aby ponúkli podporu. Misie Európskej únie v Moskve, delegácie aj členské štáty diskutovali o tomto probléme a skoordinovali svoje spoločné opatrenie. Ako výsledok niektoré členské štáty poskytli víza obetiam e, tejto persekúcie. Azyl, žiadosti o azyl takýchto, žiadost, takýchto osôb sú e, posudzované podľa e, príslušnej smernice podpora pre obhajcov ľudských práv v situáciách, kedy čelia najväčšiemu riziku. To je jedna z najväčších priorít politiky zahraničných ľudských práv. A takisto ide o 20, nariadenie 24 2014. Budeme pokračovať a nabádať e, e, ruské orgány, aby zabezpečili um, um, ochranu e, svojich občanov a e, aby nedošlo k diskriminácii občanov na základe e, rodovej identity a sexuálnej orientácie. Toto bolo vydané vo vyhlásení v Štrásburgu počas zasadnutia výboru ministrov Rady Európy Podobné vyhlásenie e, vydá asi aj Európska únia zajtra vo Viedni na stálej rade OEC. E, takisto e, Tatiana Maskalková, obmocmanka, vyzvala, aby sa objasnili porušovania ľudských práv, o ktorých hovoríme. Ja som navštívil Češensko v oktobri a stretol som sa s bezpečnostnými službami. To bol veľký krok vo vyšetrovaní Takže ehm, mimosúdne zabíjanie, persekúcia osôb LGBT i Európska únia sledovala a vyzvala orgány Ruskej federácie, aby vykonali, aby vyšetrovali tieto e, incidenty, ako už bolo povedané, čiže e, ktokoľvek e, bol, je podozrivý z týchto činov alebo bol obvinený, tak je súdený. Čiže Ruská federácia začala, federácia začala s vyšetrovaním pred niekoľkými mesiacmi. Elementy tohto vyšetrovania sú naďalej dôverné v tomto štádiu. Európska únia vyzvala ruské orgány, aby zdieľali aktualizované informácie o štádiu tohto vyšetrovania na zasadnutí minulý týždeň v Rade Európy Ruská federácia uvítala vyhlásenie Európskej únie, ale ešte neposkytla akékoľvek informácie o vyšetrovaní. Čo sa týka možnosti iných opatrení, ako viete, Európska únia e, e, uvalila reštriktívne opatrenia, ktoré obsahujú zoznam jednotlivcov vrátane Mm, e, prezidenta Čečenskej republiky štyri kroke pokiaľ ide o destabilizáciu východnej Ukrajiny, akékoľvek dodatočné reštriktívne opatrenia týkajúce sa porušovania ľudských práv, to už je na rade, aby o tom rozhodla. Sme presvedčení, že v tomto štádiu naša prebiehajúca práca pod posilnenia ľudských práv v Rusku môže e, priniesť e, väčšie a pozitívne výsledky pre nezávislosť spoločnosti a rešpektovanie ľudských práv. Ako viete, tiež aktívne sa podielame na podpore um, občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a kontaktu medzi občanmi Európskej únie a Ruskou e, federáciou. Takže toto je. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Ďakujem za, za ústnu odpoveď, pokiaľ ide o otázku, ktorú som predložil ja. A myslím si, že je to dôležitá otázka, ako už bolo povedané. Je to jedno z najhorších, eh, jeden z najhorších zákonov, týkajúci sa ľudských práv v Ruskej federácii za uplynulé obdobie. Chcem poznamenať a zdôrazniť, že toto je súčasťou orgánov, ľudskej, orgánov Ruskej federácie. Čečensko má autonómne regióny a práva, ale e, je priamo podriadená Moskve, podriadené tie vraždy to je nielen jednociferné číslo, sú to niekoľko, je to niekoľko desiatok e, príslušníkov komunity LGBTI, ktorí boli perzekuovaní, e, boli zavlečení a zabití tajne. Je to príklad systematickej kampane. Nejde o spontánny proces. E, systematická kampaň zahrania v sebe určité charakteristika. Niekto ju organizuje, niekto je za tým, niekto vydáva rozkazy a kontroluje to a monitoruje, monitoruje celý tento proces. Je to niekoľko desiatok ľudí a nevieme presne, koľko z nich zmizlo. Ale pán predseda, e, ja mám nádej a naozaj e, chcem, e, predložím tento návrh po tom, čo toto vyšetrovanie alebo z časti bude ukončené. Dúfam, že to bude skôr než neskôr a mali by sme sa potom mali by sme potom podniknúť primerané kroky zo strany Európskej únie. Som presvedčený, že toto sú vysoké funk- vysokí funkcionári v Čečensku pod vedením prezidenta Kadirova, osoby, ktoré sú s ním blízko spojené tieto by mali byť zodpovedné, a prvé kroky, ktoré by sme mali podniknúť, sú individuálne sankcie uvalené voči týmto osobám, inak ostanú nepotrestané a obdobné, podobné porušenia môžu páchať znovu opakovane. Ďakujem. Concordo con lei, onorevole Áno, súhlasím s vami pán Austrevičius. Eh, c'è una terza interrogazione dell'onorevole Henkel. Je tu ešte tretia otázka pána Henkela, len je tu drobný problém. Ten, kto by mal začať, tu nie je. Nech sa páči. takže e, kolega príde o 5 až 10 minút. Je to asi 20 minút na jednu otázku, takže V takom prípade sa opýtam pána Henkela, či môžeme 5 minút počkať na vašu otázku. Mm, v podstate nemáme žiadnu alternatívu. Dobre, takže dáme si 5-minútovú prestávku. Perché poi alle 4 e mesi... Takže najprv moje oznámenie a potom, potom môžeme e, nastaviť otázku e, Rómov balkánskej oblasti. Utilizziamo questo tempo per... Dobre, takže využijeme tento čas Začneme e, týmto bodom a keď potom príde komisia, Pán Henkel, máte slovo. Predložil som tú otázku, takže nebudem to opakovať. Ide o Venezuelu a táto vláda sa snaží um, uh, sa snaží zaviesť takú kubánsku komunistickú autokraciu vo Venezuele a využíva sa excesívna sila, aby sa um, um, zabránilo demokratickým proces, protestom a vyústilo to už do viac ako 130 zabití, ako aj arbitrážnych uh, um, zatknutí. A pýtam sa, aké máte návrhy, aby ste eh, ovplyvnili venezuelskú vládu, aby zastavila porušovanie ľudských práv a základných práv a pokračovala v demokratickom eh, volaní a v demokratických voľbách, aby zabezpečila nezávislosť a aby vykonala transparentné vyšetrovanie všetkých týchto zločinov. Ďakujem. Ďakujem. Pán Jean-Pierre Bou, zástupca za Latinskú Ameriku. Máte slovo. Pán predseda, poprvé, dovolte mi povedať, že môžeme uvítať obavy Európskeho parlamentu o venezuelskej kríze. Je dôležité, aby sme mohli počítať s vašou podporou pre SVČ, keďže táto kríza má dopad nielen na samotnú krajinu, ale aj na celý región. A samozrejme, Európska únia Eh, je tým dotknutá, keďže vyše 600 občanov eh, Európskej únie žijú eh, vo Venezuele a pre nás ich bezpečnosť je dôležitá. Venezuelskí občania trpia porušovaním ľudských práv a hlbokou ekonomickou krízou. Porušovanie ľudských práv má negatívny dopad nielen na obyvateľstvo, ale aj na región a veľa venezuelčanov opúšťa krajinu nielen do susedských krajín, ale aj do iných krajín. Hospodárska kríza viedla k ďalšiemu zhoršovaniu životných podmienok a nedostatok potravín má dopad na deti, staršie osoby a predovšetkým ženy, nehovoriac o nedostatku liekov. Európska únia vyjadrila obavy o situácii ľudských práv v tejto krajine pri viacerých príležitostiach, napríklad počas uplynulého zasadnutia eh, Rady pre ľudské práva OSN bolo uvedené, sme uviedli, že sme e, znepokojení multidimenzionálnou krízou vo Venezuele a porušovaním ľudských práv, ktorá e, vyústiuje do porušovania ľudských práv právo na potraviny a právo na zdravotnú starostlivosť e, bolo zredukované a základné práva a slobody musia byť rešpektované. Porušovanie je neakceptovateľné, teda vojenské súdy je potrebné eh, dodržovať základné slobody, vrátanie slobod osob, aby vyjadrovali svoje politické názory, eh, sloboda, eh, slobodne, mierového zhromažďovania. Európska únia vyzýva venezuelskú vládu, aby prepustila všetkých politických väzňov a zabezpečila mm, právo štátu a ľudské práva. Ďalšie opatrenia Európskej únie sa zameriavajú na Eh, koordináciu s partnermi eh, po celom svete, predovšetkým v Latinskej Amerike. Naše úsilia sa zameriavajú na podporu eh, mierového demokratického riešenia, ktoré môže zabezpečiť politickú stabilitu pre celú krajinu a aby zvládlo multi, viacrozmerné výzvy, ktorým čeli. Podľa nás toto je jediný spôsob, ako zmierniť utrpenie občanov Venezuely. A takisto tu boli nastolené závažné problémy, pokiaľ ide o le- legitimnosť. Už e, predtým, než e, bolo e, zvolané valné zhromaždenie, tak boli vyjadrené obavy, že Európska únia neuzná ústavné zhromaždenie. Európska únia jasne vyjadrila potrebu zabezpečiť rešpektovanie ústavných práv a mandátov všetkých legislatívnych štátnych inštitúcií, predovšetkým valného zhromaždenia. Toto bolo e, spomenuté v vyjadrení Európskej únie, ktoré bolo zverejne 2. augusta. Európska únia vyjadrila, že niektoré kroky sú potrebné, aby sa vyhlo eskalácii a aby sa vyhlo aby sa vyhlo ďalšiemu zhoršovaniu situácie. Toto je dôležité pre um, zmysluplné rokovanie, aby uh, sme našli cestu z krízy. Takže orgány musia plniť uh, záväzky, na ktorých sa dohodlo v Lani, ktoré nikdy neboli splnené. Predovšetkým v tejto súvislosti bude dôležité, aby regionálne voľby, ktoré sa uskutočnia v nedelu, boli slobodné, spravodlivé a transparentné, čiže veľmi obozretne monitorujeme tento proces. Po druhé, je potrebné nechať e, otvorený komunikačný kanál, to je urgentná vec. My monitorujeme humanitárnu situáciu a Európska únia e, je stále pripravená e, potvrdiť svoju podporu pre utlačené obyvateľstvo. Však vzhľadom k problémom s e, komunikáciou teraz zameriavame podporu najmä na oblasti výživy a zdravotníctva. Skúmame však aj iné možnosti podpory spolu s členskými štátmi, darcami a partnerskými agentúrami. Je zrejme, že poskytovanie humanitárnej pomoci veľkého rozsahu by bolo o mnoho jednoduchšie, ak by venezuelské orgány spolupracovali. Po tretie, uväznení oponenti by mali byť e, e, prepustení a toto je e, vyjadrené aj v záveroch rady aj inde a domnievame sa, že hlavní lídry opozície a teda ich uväznenie sú hlavnou prekážkou v mierových rokovaniach. Ďalej inštitucionálne podpory, inštitucionálne priority ústavného zhromaždenia e, sú, e, sú základnou podmienkou. Je to vlastne e, náhradník parlamentu, takže je to orgán, ktorý treba rešpektovať. A ďalej bolo zdôraznené pri viacerých príležitostiach naposledy v 22. augusta v, vo vyjadrení Európskej únie, ktoré som spomenul nedávno. A takisto k tomuto bolo schválených niekoľko záverov rady, rovnako prebehli diskusie na Rade pre zahraničné záležitosti. Na to, aby sme dosiahli e, vyššie uvedené ciele a obnovili dôveru v demokratické inštitúcie, Európska únia zvažuje všetky politické nástroje, vrátane reštriktívnych opatrení, o ktorých momentálne prebieha diskusia na Rade. My sme momentálne pripravení poskytnúť podporu udržateľnému riešeniu krízy spolu s našimi partnermi, pričom chceme začať s latinskoamerickými krajinami, Svetou stolicou a spojeným národmi OSN. Ďalej e, chceme podporiť e, návrat e, k demokracii a riešenie hospodárskeho a sociálneho marazmu, v ktorom sa nachádza populácia. Zároveň eh, podporujeme eh, ľudskoprávne projekty eh, čiastko 6,6 milióna eur. Sústredujeme sa na obhajovcov ľudských práv a posilňovanie ich kapacity, vzdielanie skúsenosti a follow-up základných prípadov porušovania ľudských práv, takisto na, na práva žena, a detí a práva domáceho obyvateľstva alebo domorodcov. Chceme podporovať aj budovanie kapacít obcí. Ako už bolo spomenuté, Zahraniční ministri Európskej únie skúmali možnosť eh, zavedenia zacielených opatrení ako nástroja na zvýšenie tlaku a zároveň eh, ideme diplomatickou a politickou cestou, pričom hovoríme so všetkými zainteresovanými vo Venezuele aj inde. Sme pripravení eh, všemožne podporiť dôveryhod, dôveryhodnú, dôveryhodný regionálny proces mediácie, ako to požiadajú obe strany a ak budú splnené podmienky, ktoré som práve vymenoval. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja sa cítim celkom povzbudený tým, čo ste povedali. Možno jedna doplňujúca otázka. Prezident Trump nie je práve spojencom ehm, v boji proti potlačaniu ľudských práv na svete. Na druhej strane sa zdá, že vyvíja istý tlak na Venezuelu. Ako a do akej miery toto vnímate ako potenciálne produktívne či kontraproduktívne? Aký je váš názor? Je to samozrejme komplikované eh, vynášať súdy o eh, aktivitách všetkých tretich strán, ale myslím si, že celková výzva, výzva, ktoré čelíme, je hľadanie správnej rovnováhy medzi um, vyvíjaním tlaku a otváraním ciest na dialog a toto eh, na našej úrovni alebo na úrovni Európskej únie eh, sa práve snažíme robiť. Pokiaľ ide o reštriktívne opatrenia, teda ak by sa presadili reštriktívne opatrenia, nemali by podľa nás eh, zamerané na trestanie orgánov krajiny, ale, a to je podľa mňa veľmi dôležité, mali by byť chápané ako spôsob pokroku alebo podpory pokroku je to jediný výsledok, ktorý podľa nás by mohol viesť k vyriešeniu problémov Venezuely, teda reálne rokovania. A spoločné hľadanie východiska z krízy. Táto krajina má dosť problémov na to, aby toto bola naozaj prvá priorita. Grazie. No, dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže sme vyčerpali otázky a prejdeme na nasledujúcu záležitosť. A návrh uznesenia, pardon, návrh stanoviska o ženách, rodovej rovnosti a klimatickej spravodlivosti. Anglickú verziu ste dostali 12. septembra. A ja by som chcel pripomenúť, že termínom predkladania pozmeňovacích návrhov je zajtrašok 12. október poludne je všeobecná zhoda na tom, že ženy v tretich krajinách sú nadproporčne postihované klimatickými zmenami kvôli štruktúrnym špecifikám a kvôli tomu, že neustále dochádza k potlačeniu ich základných práv. Správa preto zdôrazňuje, teda to je správa, ktorú som ja vypracoval, a v prvom rade potrebu reakcie na výzvy spôsobené klimatickou zmenou s prihliadnutím na práva rôznych skupín a zapojením žien do rozhodovania na všetkých úrovniach vrátane medzinárodných rokovaní o klíme. Cieľom je vytvoriť prístupy citlivé pre rodové otázky a po druhé je potrebné rozpracovať medzinárodnú definíciu klimatických utečencov, aby sa riešili špecifické potreby ľudí, ktorí boli vyhnaní zo svojich domovov klimatickými dôsledkami, teda záplavami, e, nedostatkom vody a potravy na inými dôsledkami e, razantných zmien klímy, teda extrémnymi klimatickými udalosťami. Zároveň chceme podporovať rovn- rodovú rovnosť a klimatickú spravodlivosť a začať o týchto veciach hovoriť v eh, politika Európskej únie. V strategických eh, programoch eh, sa hovorí o demokracii a ľudských právach a o dialogu o týchto témach, teda <clears throat> dialogu s tretimi krajinami o ľudských právach a ja som v tomto návrhu stanoviska zohľadnil všetky tieto veci. Z hľadiska témy ide o výsadnú, alebo teda ide o stanovisko výboru práva žien na rodovú rovnosť, takže ja by som teraz dal slovo teňovým spravodajcom, ktorí sú tu. Začneme prvou tieňovou spravodajkyňou, no, prvým spravodajcom, ktorým je pán Zamic. A, tak vy ste... Ja toto vyjadrenie vykonávam v mene pána Žiba. Gžiba. Ďakujem pánovi Pancerimu za to, že spracoval takéto stručné a jasné stanovisko. Chápem, že gestorským výborom je tu FAM, keďže ide o situáciu žien. Avšak e, pýtam sa, či je to skutočne vhodný prístup. Ak sa chceme sústredovať na rodovú rovnosť, je treba ženy riešiť osobitne, alebo by sme ne, alebo, alebo či by sme náhodou nemali pamätať na celé spektrum spoločnosti, teda zameriavať sa na ľudí a na dôsledky a dopady klimatických zmien na ich práva a ich život bez toho, aby sme diferencovali jednotlivé, jednotlivé skupiny. E, primárnu zodpovednosť za klimatické zmeny nesú rozvinuté krajiny, avšak je ťažké odhadnúť, e, či e, v súčasnosti viac znečistenia sa produkuje v rozvinutých alebo menej rozvinutých spoločnostiach. Rozvinuté spoločnosti uplatňujú e, prísnejšie štandardy, obmedzujú sa, aby e, zachovali kvalitu ovzdušia, znížili emisie skleníkových plynov a zvýšili kvalitu vody. Návrh e, používa pojem klimatickí utečenci a volá po vypracovaní medzinárodnej právnej definície tohto pojmu. A ja si nesom istý, či stanovisko DROA pre výbor FAM je správnym miestom, kde by sme o tejto téme mali hovoriť. Nemali by sme sa sústreďovať naozaj na rodovú rovnosť a ľudské práva, pričom táto téma klimatických utečencov a definície by e, mala zostať výborom Envy a Libe. Okrem toho, použitie pojmu klimatickí utečenci v návrhu stanoviska by mohlo pôsobiť metúco, pretože e, na základe čiste semantickej interpretácie tohto pojmu naznačujeme, že Osoby, ktoré označujeme pojmom klimatickí utečenci, by mali rovnaké práva ako zaklada dohovor o utečencom z ro- z roku 1951, protokol z roku 1961 a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv. Teda, že by sa vytvorila nová podkategória utečencov eh, aj s ich právami, hoci eh, by pokojne mohlo ísť o úplne iný pojem s úplne inou náplňou ktorého medzinárodné uznanie by išlo inou cestou. Takže otázka, koho možno považovať za tohto hypotetického klimatického utečenca a e, čo tento pojem znamená. Druhou otázkou je dosiahnutie medzinárodného konsenzu o právnom štatúte tejto potenciálnej kategórie, pričom v súčasnosti neestuje konsenzus ani v jednej z týchto dvoch otázok. Použitie tohto pojmu vytvára dojem, že tu vzniká čosi nové, pojem klimatickí utečenci a ľudia, ktorí budú spadať pod tento pojem, by automaticky získali rovnakú medzidávnu ako utečenci. Môj, mm, môj názor je, že by bolo možno úprimnejšie, keby sme používali formuláciu klimatickí migranti, pretože hovoríme o migrácii, ktorá je spôsobená klimatickými zmenami. Ja to popri v súčasnosti používanom pojme ekonomickí migranti. Pretože ľudia migrujú, presúvajú sa a, tak, a vždy, vždy to robili, aj to vždy budú robiť. A ak dôvodom budú klimatické zmeny, tak bude jednoduchšie dosiahnuť, klimat, dosiahnuť konsenzus o tom, ako zadefinovať e, túto skupinu. Ďakujem. Ostatní Nie je tu nikto ďalší, kto by chcel prehovoriť, takže dám slovo DG Klim, DG pre klímu, pani Marinovská. Príjemné popoludnie. Pán predseda, ďakujem za to, že ste DG Klima pozvali na túto veľmi zaujímavú diskusiu. Ja som so záujmom počúvala tak prezentáciu návrhu stanoviska, e, ako aj nasledujúcu poznámku. A musím povedať, že rodová rovnosť e, je celkom správne v návrhu stanoviska uznávaná ako aktivita súvisiaca s klímou. E, muži a ženy nie sú rovnako zasiahnutí klimatickými zmenami vzhľadom k socioekonomickom, vzhľadom k socioekonomickému štatútu dvoch pohlaví, ktorý nie je zatiaľ rovnaký ešte stále e, pri e, prioritizácii prostriedkov, ktoré idú do potlačania klimatických zmien a iných opatrení sú, je preferované jedno pohľavie pred druhým. A toto všetko treba zohľadniť v našej politike, e, budovanie odolnosti proti klimatickým zmenám. A Európska únia je medzinárodne známa tým, že v klimatických politikách nadnárodne aj PCCC, UNFCCC aj rokovaniach zohľadňuje tento genderový, tento rodový aspekt. My sme sa e, nezapájali do neformálneho kola konzultácie, ale poskytujeme financie sekretariátu, ktorý pracuje na týchto témach. Európsky postoj v rokovaniach by mal byť taký, že do klimatických rokovaní by nadalej mali byť zapojené ženy, pretože viac ako 50 žien v klimatických rokovaniach, teda európska delegácia je z 50 zložená zo žien a dva z troch hlavných negociátorov sú ženy. A takisto v našej rozvojovej spolupráci, to ste spomenuli, sa snažíme mainstreamovať opatrenia, ktoré vedú k rodovej rovnosti a súvisú s klimatickými zmenami. Rodová rovnosť je Eh, uznávaná ako nová horizontálna téma eh, v plánoch, o ktorých sa začalo hovoriť v júni 2017. A my už teraz vidíme eh, prvé výsledky tých 16 opatrení schválených v zmysle aktivít Global, Global Climate Alliance Plus, ako ich teda implementujú krajiny, kde sú ženy osobitne zraniteľnou skupinou. V Medzinárodný deň žien sme vynaložili 21 miliónov eur prospech aktivít e, pre ženy alebo na pomoc ženám a všetky delegácie EÚ e, na celom svete sa stretli tu v Bruseli, aby ďalej e, pracovali v tejto, na tejto téme. Klimatické zmeny už cítiť a pokiaľ ide o migráciu, tak určité zraniteľné skupiny pociťujú už teraz tento tlak. A preto Európska únia podporuje v zmysle COP21 vytvorenie e, task force o vysídlovaní. Táto task force bude mapovať situáciu, príde s opatreniami e, niekedy na budúci rok. Táto task force pre vysídlovanie tá podlieha výkonnému výboru pre medzinárodný mechanizmus e, pre stratu a škody v súčasnom pracovnom pláne, má teda 5-ročný pracovný plán, sa získajú agregované údaje o klimatických zmenách a eh, UNFCC, v podaní pred UNFCC v roku 2017 sme, zapo- sme zapracovali aj eh, odvolávku na rody a eh, dopad pomaly sa rozvíjajúcich udalostí v klíme. Takže ja by som chcela poďakovať za vašu prácu a za to, že venujete pozornosť tejto veľmi dôležitej téme. Chcem len povedať, že za nás e, to berieme na vedomie, všimli sme si to a budeme určite e, aj my odhodlane pracovať v tejto oblasti. Altri. Chce ešte niekto? tejto časti požiadať o slovo. Prosím. Ak by som mohol povedať niečo troška osobne, takže doteraz som nevyjadroval svoj názor, tak by som rád vyjadril. V prvom rade si myslím, pán predseda, že vám patrí vďaka za to, že ste e, stanovisko vypracovali, pretože je naozaj veľmi e, komplexné a týka sa veľmi citlivej záležitosti. Ja určite osobne chápem celú túto problematiku a dôraz, ktorý je kladený na zraniteľnosť žien. Tie ženy, ženy sú určite zraniteľnejšie v tých oblastiach, kde klimatické zmeny vedú k reálnym zmenám, pretože práve ženy sú tí, tí, tí, tí tými, ktorí, musia, ktorí majú na starosti napríklad narábanie so zdrojmi, zabezpečovanie vody a tak ďalej. Čiže v týchto ich úlohách e, sú po klimatických zmenách naozaj zraniteľné. Potom, sú tu, potom je tu ďalšia poznámka, ktorú by som chcel vyjadriť svojim vlastným menom. Rád by som povedal, že treba e, zdôrazniť aj e, ten aspekt vzdelania, pretože treba apelovať na medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo vzdelanie devčatám a ženám v rôznych oblastiach, napríklad e, vo vedách a technológiách, aby mali možnosť vykonávať zodpovedné rozhodnutia pri správe a udržateľnom nakladaní so zdrojmi. Tiež by som chcel povedať, že len pred dvomi dňami Malala na Twitteri napísala nasledovné. Pred eh, piatimi rokmi som bola postrelená, pretože som sa vyjadrovala v prospech eh, vzdelania dievčata. Dnes som bola prvýkrát na prednáške v Oxforde, takže um, ak uh, chceme riešiť tú zraniteľnosť žien, tak vzdelávanie je na prvom mieste. A ďalší aspekt, ktorý treba riešiť, je potreba zohľadnenia rodovej perspektívy. A rodová perspektíva tá zahrňa špecifické priority pre ženy, teda financovanie podporu nových technológií a riešenie klimatických víziev. Grácie. Ďakujem pekne. Ak máte ešte nejaké pripomienky, nech sa páči. Thank you. I just want... Soraya, áno, ja som len chcela povedať jednu vec k tomu, čo povedal tieňový spravodajca teda v mene pána Gříba, e, nie je e, teda o tom, že klimatické zmeny ehm, nepostihujú ženy, alebo že nevieme, či bohatšie krajiny e, spôsobujú viac nečistenia, ale v bohatších krajinách sa viac šoferuje, viac sa lieta a vieme, že využívanie chudobnejších oblastí zo strany bohatších štátov má a malo vždy dopad na klímu. A tiež by som sa chcela vyjadriť k definícii klimatických utečencov. Toto je správna a vhodná definícia. Mali by sme nájsť, mali by sme zabezpečiť, aby táto definícia bola ak, akceptovaná, pretože tu nejde o Mm, Nede tu o klimatickú migráciu. Ekonomickí migranti opúšťajú e, svoje domovy za lepším, ale e, klimatickí migranti musia opustiť svoje domovy kvôli, e, kvôli tomu, že už tam jednoducho nemôžu žiť, že klimatická zmena im v tom zabraňuje. Bene, vi ringrazio. Eh, questo dibattito... Výborne, ďakujem pekne. Táto rozpráva, ktorú tu máme dnes, iba z časti, pretože týka sa to viacerých tém. Je to oveľa širšia oblasť, rovnosť, rodová rovnosť a taktiež klimatické zmeny. Ja chcem iba veľmi rýchlo pripomenúť, že Táto téma má už viac ako 40 eh, rokov. Už v roku 1970 eh, eh, pán Brown z World Watch Institute poprvýkrát použil pojem environmentálni utečenci a teda aj napriek tomu, že je tomu už tak dávno, tak už 40 rokov sa snažíme o vytvorenie jednotnej definície. V 80. E, rokoch riaditeľ UNEPu definoval týchto utečencov za osoby, ktoré boli nútené dočasne alebo natrvalo odísť zo svojich domovov vzhľadom na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľuďmi. A títo ľudia boli ohrození alebo teda zhoršila sa im kvalita života. A dokonca sme tu mali aj tri skupiny klimatických utečencov. V prvom rade išlo o utečencov, ktorí boli presídlení dočasne či už išlo o prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľuďmi, ale potom po istom čase sa mohli vrátiť e, domov. Potom druhá kategória to boli osoby, ktoré boli trvalo presídlené na iné miesta a táto skupina utečencov tak tých e, e, sa týkali rozvojové projekty, typu vytváranie hrádzi alebo iné investičné projekty, ktoré sa týchto osôb dotkli. A viete, že aj v Číne k tomu dochádza stovky miliónov osôb sú za každým presídlené z týchto dôvodov. No a potom tretia kategória, to sú dočasne alebo trvalo presunuté osoby, pretože Mm, nedokážu už žiť z prírodných zdrojov vzhľadom na degradované životné prostredie. Pán Mayer, anglický environmentalista, ktorý bol považovaný za špecialistu v tejto oblasti, sa snažil definovať týchto environmentálnych utečencov ako osoby, ktorým je potrebné zabezpečiť potrebné záruky aj na environmentálnej úrovni, ale tieto osoby nemajú bohužiaľ možnosť opustiť ich vlastnú krajinu a ísť za hranice vlastného štátu. Takže môžem vám povedať, že všetky tieto pripomienky, ktoré tu padli za posledné roky, sa týkali zmeny klímy a zmien podmienok týchto utečencov. A ja si myslím, že Európska únia by sa mala snažiť o vytvorenie jednotnej definície, aby sme tu mali aj právne podchytený štatút týchto klimatických migrantov. Táto definícia je potrebná, aby sme dokázali čeliť viacerým výzvam. Klimatické zmeny predstavujú veľmi veľkú výzvu a musíme e, sa tejto témy chopiť a, a robiť veci konkrétne. My ako zákonodarcovia musíme všetci spoločne definovať riešenie, ktoré by nám umožnilo reagovať na túto tému. Ide o problematiku, s ktorou sa stretávame veľmi často. Máme tu hurikány, len pred mesiacom Maria hm, alebo Irma. Toto všetko sú témy, ktoré sú aktuálne, čiže je potrebné sa im aktívne venovať. Takže do zajtra, do poludnia môžete predniesť vaše pozmenujúce návrhy a a 19. oktobra alebo 6. novembra sa k tomu vrátime, budeme hlasovať. Takže ďakujem veľmi pekne, môžeme uzavrieť tento bod a prejdeme k nasledujúcemu bodu. Science. Science. Science. Science. Science.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 teraz k verejnému vypočutiu. Máme tu mm, delegáciu EU Albánsko, ďalej tu máme delegáciu EU bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, taktiež delegácia EU Srbsko a delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom. A ešte tu máme aj delegáciu EU Čierna hora. Budeme hovoriť o situácii Rómov v balkánskom regióne. Ako veľmi dobre viete, Rómovia žijú na okraji spoločnosti, veľmi často sú predmetom diskriminácie, predsudkov, nenávisti a ich situácia vzbudzuje veľké obavy, či už v rámci EÚ alebo mimo nej. Dnes sa budeme venovať balkánskemu regiónu a situácii Rómov v tomto regióne. Budeme hovoriť o ľudských právach. Čo je našim cieľom? Snažíme sa poskytnúť poslancom pohľad na situáciu Rómov a zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom môžeme zlepšiť politiku EÚ v tejto oblasti. Na začiatok eh, poprosím eh, Soraju Post, eh, aby uviedla úvodné pripomienky. Ako viete, pani Post je spravodajkyňou pre LIBE, pokiaľ ide o aspekty základných práv pri integrácii Rómov v EÚ. Ide o boj proti diskriminácii Rómov. Tento bod eh, prediskutujeme aj na eh, plenárnom zasadaní a hneď na tom nasledujúcom, takže pani Soraya Poz, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A som rada, že je tu toľko um, tvári. Ehm, moja správa z vlastnej iniciatívy prešla hlasovaním na výbor Libe pred dvomi týždňami s veľkou väčšinou, takže to vyzerá dobre. A um, treba žiaľ konštatovať, že um, rómska populácia ešte stále um, nemá všetky svoje práva, nielen na Západnom Balkáne, ale ani v zbytku Európy. A to sa týka posledných možno 800 rokov. Takže správa um, o Rómoch a právach, ich právach uh, poprvýkrát v Európskom parlamente rieši proticigánske postoje, to je priamy preklad slova anti-gypsy, ehm, pričom sa snažíme detálne popísať e, všetky ehm, mm, útoky, ktoré musia Romovia, Romovia znášať z, z radou um, ehm, väčšinovej spoločnosti. Romovia musia čeliť e, stigmatizácii, nenávisnému nenávistnému vyjadrovaniu, sociálnej exklúzii, diskriminácii a tak ďalej a tak ďalej. Mnoho foriem tohto pojmu, alebo tohto ťažko preložiteľného pojmu anti-gypsy, proti cigánstva sa prejavujú v mnohých e, e, v mnohých inštitúciách a aj na rôznych úrovniach Európskej únie. E, pričom to vedie k tomu, že Rómovia nemajú rovnaký prístup ani, ani k službám, ani k verejným k, k napríklad inžinierským sieťam alebo verejným možnostiam, ktoré sú otvorené iným. A toto musíme zohľadniť aj v vo verejnej politike. E, takýto postoj, protiromský postoj, možno e, vidieť e, aj na politickej úrovni, kde sa občas zaznávajú výzvy, pred ktorými stoja Rómovia, ktorí sú diskriminovaní už stáročia a nemajú e, rovnaké práva a príležitosti ako ostatní a nepožívajú ani rovnakú mieru ochrany e, v zmysle európskeho aky ako ostatní európsky občania. A z toho, čo som povedal, vyplýva aj to, že situácia na Západnom Balkáne je súčasťou tohto problému, ale o tom budeme hovoriť ešte neskôr. Pokiaľ sa nám nepodarí e, zmanéžovať týchto proti Rómov, tak sa nám nepodarí zlepšiť ani situáciu samotných Rómov. Ja by som chcela spomenúť dve, dva, dva body, ktoré spomínam v správe, keď je samozrejme mnoho viac. My e, požadujeme vytvorenie výboru pre pravdu a zmierovanie na úrovni členských štátov, ale aj na úrovni Európskej únie, pretože panuje veľká nedôvera medzi rómskymi e, spoločenstvami a majoritnou spoločnosťou, pričom ak sa má rozbehnúť udržateľná integrácia a odbúravanie sociálnej inklúzie, musíme budovať dôveru medzi eh, týmito dvomi komunitami. Takže tu je určite jednoznačná potreba. Takisto väčšina sa musí dozvedieť o histórii Rómov v Európe. Je to jednoducho potrebné, aby ľudia pochopili, prečo je situácia v súčasnosti taká, aká je. Tiež eh, apelujeme na dvor auditora, aby eh, preveril pokrok v rôznych e, európskych programoch, ktoré e, často nepamätajú na tých e, neprivilegovaných, na tých, ktorí sú na okraji, v tomto prípade Rómov. Avšak môžeme o správe hovoriť ešte aj neskôr. Mm, ďakujem pekne, pani Post. A teraz odvzdám slovo kolegom ktorí riadia viaceré delegácie Európskeho parlamentu. A najskôr pani Dubravka Svica, ktorá je podpredsedničkou delegácie pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ako iste viete, delegácia, ktorej podpredsedničkou mám tu čest byť, má v pôsobnosti dve krajiny Bosnu a Hercegovinu a Kosovo. Obe z týchto krajín bojujú s vlastnou ústavnou e, identitou a mm, etnické skupiny, rôznosť etnických skupín vedú k tomu, že mnohokrát tam splania násilia, e, nejaké e, otázky diskriminácie sa často na, dostávajú na okraj. Rómska menšina však v mnohých krajinách a zvlášť tu sú menšinou, ktorá je na tom okraji permanentne a trpí o mnoho viac než ostatní. Pre Rómov to znamená denodenný boj o základné zdroje a tým sa Rómovia dostali na okraj politického, e, politického života, kde sa rozhoduje o osude všetkých etnických skupín. V Kosove je táto situácia menej viditeľná, naplno ju však vidno v Bosne a Hercegovine. Tým, že nemáme k dispozícii, k dispozícii dosť údajov, nám sťažuje nastavovanie politiky pre Rómov, napríklad e, tí, ktorí nedokončia školu alebo sú nezamestnaní. E, týchto, ten, počet takýchto Rómov je veľa ale je to spôsobené aj zhoršeným prístupom na pracovný trh. V oboch krajinách nebol pozorovaný takmer žiadny pokrok v opatreniach na podporu rómskeho jazyka, kultúry a devín, avšak v, e, š, avšak v Kosove sú učebnice, ktoré sú romským deťom e, v Romčine poskytované vládou. Ďalším problémom je ubytovanie a e, tu je na tom Kosovo lepšie. V Bosne a Hercegovini ministerka Ehm, príslušného ministerstva znížila rozpočet na implementovanie rómskych e, programov e, zdravotníctva e, a ubytovania z 5,1 milióna eur na 1 milión eur, čo ukážu, ukazuje, akej realite čelia Rómovia, čili rómska menšina. Rómovia, škály a cigánske komunity mali pôvodne rovnaký prístup k zdravotníckým službám napríklad ako ostatné skupiny, ale v praxi prístup k zdravotníctvu je pre tieto menšiny v súčasnosti zásadne obmedzený. Stabilizácia sta, sta, vý, parlamentné výbory pre EU Kosovo pre stabilizáciu a pridruženie zatiaľ nehovorili o situácii rómskeho e, spoločenstva, ale je to v návrhu programu nasledujúceho 4. stredne, ktoré sa bude konať 15. a 16. novembra v Štrásburgu. Na, na nešťastie musím povedať, Eh, Bosna a Hercegovina, ktorá vstúpila do parlamentného zhromaždenia, tamto takto dobre nefunguje a diskusie, ktoré prebiehajú eh, v rámci parlamentného zhromaždenia nevedú k, eh, dôsledku, nevedú k výsledkom. A to najmä preto, lebo sme sa nedohodli na štatúte nášho výberu, takže, výboru, takže to je dôvod, pre, to, pre ktorý sme nedokázali e, v Bosne a Hercegovine urobiť v tejto téme nejaký zásadnejší pokrok. A máte nejaké otázky, rada odpoviem. Ďakujem pekne. A teraz pán Alois Peterle za delegáciu EU volá Jugoslánska republika Macedónsko. Nech sa páči. Hey, thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. To, čo prezentovali kolegyne, to, čo prezentovala kon, konkrétne kolegyne, kolegyňa Dubravka Šujca, to platí viac menej aj pre Macedónsko, teda bývalú Jugoslovanskú republiku Macedónsko v zmysle nedávneho sčítania v roku 2012 Rómov zhruba 5,2 obyvateľstva a v preambule e, ústavy sa Rómovia spomínajú ako jedna z etnických komunít, ktoré žijú na území e, Macedónska a požívajú plnú e, rovnoprávnosť. Avšak napriek tejto ústavnej záruke Rómovia v Macedónsku ešte stále čelia veľkej diskriminácii a väčšina macedónskych Rómov žije v Skopie, pričom viac ako dve tretiny sú sústredené v obciach Sutor sitári tiež známe ako šutka. Je to najväčšie zoskupenie, eh, alebo teda najväčšia komunita Rómov v Európe. Eh, tam je dokonca ako úradný jazyk používaná, používaný rómsky jazyk, rómčina a eh, poslanec za túto oblasť je takisto Róm a väčšina poslancov obecného zastupiteľstva takisto sú Rómovia. Ehm, viete, možno že krajina tiež čelila politickej blokáde a preto sme sa stretli len dvakrát. JPC, e e, teda JPC e je našou pôdou a dúfame, že po vytvorení novej vlády v decembri budeme mať ďalšie zasadnutie JPC a Eh, dúfam, teda spoločného parlamentného výboru, a dúfam, že sa dostanú na pretras aj otázky ľudských práv, pričom eh, ľudské práva často eh, figurujú na zasadnutiach našich spoločných parlamentných výborov, avšak mm, nerokovali sme o tejto téme nejako rozsiahlo v minulosti a na delegácii, ale vzali sme na vedomie nedávnu správu komisie, ktorá hovorí, že v Macedónsku základný právny rámec na ochranu ľudských práv je v, v súlade s, európskymi, s európskou legislatívou, ale zákony sa neuplatňujú vždy úplne dokonalá. E, podpora ochrany ľudských práv e, nie je dostatočne podporená tak ani personálne, ani finančne a v mnohých prípadoch sa ani nepovažuje za nezávislú. Oslabenie implementácie legislatívy v oblasti ľudských práv pos- e, pokračuje e, najmä voči marginalizovaným a slabým skupinám spoločnosti, teda osobitne Rómov. Takže toto je v stručnosti, e, čo k tomu môžem povedať. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Peterle. A teraz pán Eduard Kukan za delegáciu EU Srbsko. Thank you, Mr. Chairman. I appreciate... Ďakujem, pán predseda. Oceňujem zorganizovanie tohto dôležitého podujatia a takisto by som chcel oceniť prácu kolegu pri prezentácii. Kolegyne, pokiaľ ide o prípravu tejto správy, teším sa na diskusiu s našimi expertmi. Niekoľko stručných komentárov k tejto otázke. Mohli by sme sa zamerať na Srbsko. Sú dve otázky do diskusie. Často v rámci ekonomického a politického sociálneho svetla si myslím, že otázky týkajúce sa Rómov by mali byť vnímané ako otázka ľudských práv. A musíme zohľadniť súčasné nedostatky. Je najviac diskriminovaná a je to najdiskriminovanejšia skupina ľudí v Srbsku. Už roky rómska populácia bojovala z rôznych dôvodov, z jazykových a kultúrnych dôvodov. Rómske deti majú problémy pri eh, vzdelávaní, čiže je tu nedostatočná zdravotná spravodlivosť a problémy zaintegrovať sa do srbskej ekonomiky. Určité štatistiky poukazujú na to, že takmer 60 rómskej populácie e, je nezamestnaných, čím je mimoriadne ťažké zlepšiť e, ich situáciu v iných sektoroch. Ako e, srbská premiérka pani Anna Brnavič spomenula vo svojom prejave pre výbor pre zahraničné záležitosti včera, <clears throat> že jej nová vláda sa zameria na digitalizáciu a vzdelanie ako dva základy Srbska, integrácia a zlepšenie vzdelávacích systémov a moderný trh práce. Myslím si, že toto je správny spôsob na zlepšenie súčasného stavu nielen pre všeobecnú verejnosť, ale pre zraniteľné skupiny, ako aj sú Romovia. Európska únia prispieva svojim dielom tým, že podporuje početné projekty, zameriava sa na ehm, ubytovanie, školské projekty a tak ďalej. Na to, aby sme pokračovali pri pomoci ehm, rómskej populácii, musia byť riešené otázky na lokálnej úrovni v spojitosti s národnou úrovňou. Európska únia teda Európsky parlament a jeho správa z roku 2016 o Srbsku poukazuje na, rímsku, na rómskú otázku špecificky. Zdôrazňujeme výzvu, aby politické osoby vyzývali k tolerancii a inklúzii do krajiny, do populácie, aby zraniteľné skupiny ako Rómovia e, si vybudovali dôveru v štátne inštitúcie. Vímame, vítame novú inklúziu Eh, rómskej komunity 2016 a vyzývame eh, k jej rýchlej implementácii. Správa takisto vyzýva k demolácii eh, pôvodných rómskych sídiel a vydávanie osobných dokumentov voči rómskym obyvateľom, ktoré obmedzujú ich zásadné práva. Teraz mám dve otázky na našich expertov, ktorý projekt eh, bol ten najúspešnejší počas uplynulých rokov, v ktorej doméde vidíme výrazný pokrok a zmeny pre túto eh, zraniteľnú skupinu obyvateľstva. A druhá otázka, či <clears throat> postoj všeobecného obyvateľstva k Romom sa eh, počas uplynulých rokov zmenil, alebo či ostal nezmenený. Ďakujem, pán predseda. Grazie lei, onorevole Kukan. Ďakujem pekne, pán Kukan. A teraz prejdeme k našim hostom a ich prezentáciám a poprosím vás, aby ste sa venovali aspektom o ľudských právach Rómov v Balkánskom regióne. Takže odovzdávam slovo pánovi Klodovi Kánovi, ktorý má na starosti ľudské práva v kancelárii OSN v Bruseli. Ide o experta, ktorý dlhé roky pracoval v teréne. Ďakujem. <clears throat> Budem čo najstručnejší. Mal som predložiť prehľad situácie e, e, Rómov na Balkáne. Základ našej expertízy <clears throat> sú e, medzinárodné zmluvy o ľudských právach, takisto e, náš kontext e, s partnermi, s vládnymi partnermi, e, s občianskou spoločnosťou, s inštitúciami pre ľudské práva, ako aj s inými organizáciami. Len by som vo všeobecnosti chcel povedať, upozorniť na jednu vec, dve veci. Ide tu o segregáciu čo sa týka verejnej účasti, vzdelávanie, e, zamestnanosť a potreba opatrení na prekonanie. Takže takisto by som chcel hovoriť o e, rodovej exkluzími a rodových, e, rodovej dynamike romskej inklúzii, ako aj o problematike návratových politík e, v západnej Európe, ktoré zhoršujú situáciu. Európska únia hrala dôležitú rolu, pokiaľ ide o e, <clears throat> inkluzívnu politiku voči Rómom pre e, lokálne vlády. Nadvezuje to na prácu uplynulých desaťročiach a takisto ide o proces e, v rámci kapitoly 23, kde žiadame krajiny o to, aby, teda o kandidátske krajiny e, pre vstup do Európskej únie, aby podnikali protidiskriminačné opatrenia. Takže tieto opatrenia sa dejú viac vo viacerých rovinách. V Srbsku existuje e, antidiskriminačný zákon od roku 2008-2009 No a sú tu obmedzený, je tu obmedzený počet prípadov, čo sa týka Rómov, aj keď je to všeobecný konsenzus, že Rómovia sú skupinou, ktorý, ktorá najviac čeli diskriminácii. Takže keď sa pozrieme na konkrétne sektory, a tým mám na mysli verejnú účasť, vzdelávanie, zamestnanosť, ubytovanie a pomoc, v oblasti eh, verejnej účasti, vrátane zastúpenia eh, v občianskej službe, teda a, eh, potom je tu viac menej exklúzia. V niektorých krajinách sú jeden, dva, dvaja poslancovia, poslanci. Keď sa pozrieme na lokálnu úroveň, tak je tam to zastúpenie veľmi riedke. A v Bosne, ako určite viete, zastúpenie na vysokej úrovni je právny problém a týka sa to aj neimplementácie eh, súdneho rozhodnutia, kde Rómovia a iné etnické skupiny sú vylúčené z vysokých politických funkcií, ale pre všetky krajiny v tomto regióne exkluzia z moci, diverzia, rozdelenie teda pokiaľ ide o rozdelenie spoločnosti na etnickom základe vo väčšine krajín vidíme iba niekoľko volaných verejných zástupcov a iba niekoľko um, úradníkov vo verejnom sektore, ktorí sú Romovia. Táto situácia je aj rodovo rozlíšená, keď si zoberieme ženy, tak väčšinou e, sa dostaneme na nulu. Takže E, prekonať túto silovú dynamiku, to je jedna z ďalších priorít a na teraz to nie je zahrnuté e, v tom, ako Európska únia no, toto nastoluje. Ale toto možno je otázka pre obdobie po roku 2020. V oblasti vzdelávania máme dobré správy. E, je tu zvýšený úspech vo všetkých rovinách teda pokiaľ ide o e, školy, e, vidíme stále viac univerzitných študentov, ktorí e, absolvujú. Často to nie je dostatočne uznávané, keď hovoríme o pokroku, ktorý bol docielený. Na druhej strane, bohužiaľ, takisto vidíme prehlbovanie segregačných síl pre členské štáty, vidíme segregáciu v Únii, čo sa ozrkadluje aj e, na Balkáne, minimálne tým, čo vidíme ako, čo vnímame ako prehlbenú segregáciu. Sú tu určité znepokojujúce scenáre, napríklad v Srbsku v roku 2008-2009 e, sa uskutočnila školská reforma, ktorá umožnila všetkým učiteľom, všetkým rodičom, aby e, si vybrali ich školu a spôsobilo to, že veľa nerómskych rodičov um, zobralo svoje deti z takých škôl, ktoré boli považované za cigánske školy. A toto je veľmi bolestivá záležitosť, keď idete do tej komunity a vidíte, že ľudia sa usilujú prispieť do spoločnosti a potom im biela spoločnosť povie, že nie ste eh, vítaní, nechceme posielať deti eh, do škol, kde chodia vaše deti, pretože je to cigánska škola. <clears throat> To vysiela veľmi bolestivé, bolestivý a silný odkaz. Ťažko sa to prekonáva, ako si viete predstaviť, tak e, je to silne internalizovaný tlak, ktorý tu panuje. Je to to najhoršie ponaučenie, ktoré možno vyslať, ak, ak tak chcete. Na politickej úrovni je tu silné zameranie v regióne na e, predškolské vzdelávanie. Podľa nášho názoru e, to je pozitívne, ale je to primárne vzdelávanie, ktoré je segregované Skrátka, ide o to, aby sme zlúčili všetky deti v diverzných triedach. To nie je len rómska otázka, to je aj otázka detí s postihnutiami, detí iných menšín, deti, ktoré spolu chodia do školy, potom lepšie fungujú eh, v našej diverzifikovanej spoločnosti. No a spôsob, akým to eh, vzdelávací systém eh, rieši už v hranom veku je veľmi dôležitý pre ľudí a pre otázku, či spoločnosť, ľudia v spoločnosti úspejú neskôr alebo nie. Pokiaľ ide o oblasť zamestnanosti, Štát je hlavným zamestnávateľom vo väčšine krajín v regióne. Štát je hlavným zamestnávateľom ale väčšinou nevidíme eh, Rómov v štátnych inštitúciách. Ak áno, tak je to často podporované eh, medzinárodnými eh, financiami. Často to nie je pozícia úradníka v práci. Takisto veľa pracovných miest vytvorených pre Rómov sú pracovné miesta pre Rómov, čiže ľudia vyštudujú sa za inžiniera, ekonomiku, a potom sú, e, sa staní tam rómsky asistenti, rómsky experti, rómsky sprostredkovateľia, čiže je to vlastne e, je tu vlastne e, v rómskej oblasti je to sklenená skrinka, môžete mať rómskú prácu, ľudia môžu povedať, som vyškol, vzdelaný inžinier a tu robím rómsky program, chcel by som pracovať v rámci svojej profesie. Čiže máme tu segregačnú bariéru, ktorá musí byť prekonaná aj v oblasti zamestnanosti. Chceli by sme dodatočne e, k tomu, že štát, aby zamestnával ľudí, čo môže, by sme chceli vidieť posilnené modality. Dve. E, dobré skúsenosti boli zaznamenané predovšetkým v Severnom Írsku e, orgány pre rovnosť, ktoré a rokujú s malými a strednými podnikmi, aby zabezpečili, že ich pracovná sila zohľadňuje e, rozmanitosť komunity, čiže ak e, tá pracovná sila je len mužská alebo sú to len bieli, tak e, verejný orgán musí zabezpečiť, aby ste vypracovali plán, pričom počas krátkeho časového obdobia toto bude opravené bez akýkoľvek formy diskriminácie. ak neposilníme štátnu silu v tejto oblasti, tak nemôžeme napredovať, pretože v regióne sú tie pracovné miesta alokované rodín, rodí, rodinám a je tu často etnická exklúzia. Ľudia, ktorí nie sú z väčšinového etnika, často pracujú e, mimo. Toto je potrebné prekonať v záujme našich občianských spoločností. Druhá oblasť je, že niektoré krajiny v regióne majú štátne programy na podporu malých podnikov. Väčšinou e, tieto ešte nedosahujú Rómov. Aby som zodpovedal otázku pána Kukana o projektoch, je to zaujímavý problém. Tých úspešných, väčšina tých projektov sú medzinárod, majú medzinárodnú finančnú podporu, aby ľudia boli podporení, aby si za, zarábali na živobytie, to môže mať silný efekt. A Často je to na, nízke náklady. V Srbsku, čo vidíme, je, že tu bola medzinárodná e, e, finančná podpora pre malé rómske podniky, ale štát má tiež na to e, štátnu facilitu, ktorá je príliš byrokratická, príliš rigidná, príliš komplikovaná a nedosahuje často rómskych obyvateľov. Bohužiaľ, niektorí z medzinárodných e, e, týchto podporovateľov finančných odchádzajú a ak nebude nejaké štátne ustanovenie, tak niektoré z týchto podnikov už prestanú existovať, pokiaľ e, štát nezakročí. V oblasti ubytovania, myslím, že to vám je známe, podmienky v exkluzívnych rómskych sílach. Takže tu tie čísla sú e, naozaj znepokojivé a často títo ľudia sa nachádzajú mimo siete infraštruktúry. Niekedy samotný starosta nezabezpečí e, odvoz smeti. Znovu tu sú určité pozitívne projekty, ktoré prebiehajú e, v Severnom Srbsku. Prebieha dôležitá práca pri vylepšovaní týchto sídiel. Naše presvedčenie je, že zlepšovanie ehm, týchto sídiel sa eh, dá do, robiť dobre. Bohužiaľ, je tu veľa aktérov, ktorí by chceli, aby sa tieto sídla eh, vyhostili mimo mestských oblastí. Tu vidíme zvýšenú segregáciu, kde veľké mestá kde orgány veľkých miest sa snažia e, presťahovať e, rómske komunity mimo centra do periférnych oblastí, často do oblastí, kde už žijú iní Rómovia. Často tam vznikajú konflikty, exklúzia z ekonomických príležitostí a veľmi často to je spúšťačom e, zvýšeného napätia. Tieto presuny ľudí sa nevydarili naozaj. To prebehlo veľmi zle. keď to bolo úspešné, tak väčšinou to bolo tak, aby e, sa zlepšilo ubytovanie týchto ľudí, aby to bolo legalizované, aby tam bola vybudovaná infraštruktúra a aby vlastne sa stavalo na tom, čo už existuje. <clears throat> Kde to prebehlo pozitívne, kde to neprebehlo úspešne, bolo, boli prípady, kedy bola snaha týchto, tieto sídla premiesniť inám. Chceli by sme, aby darcovia sa zamerala na zlepšovanie eh, podmienok v slamoch alebo na zlepšenie integrácie eh, sociálneho ubytovania pre rôzne skupiny e, s príslušnou sociálnou podporou, aby osoby, aby ľudia, ktorí neplatili nájomné, e, mali podporu pri zamestnanosti, aby to bol dobrý sociálny základ pre e, chudobných ľudí. Čo sa týka um, tejto problematiky. Sú tu aktivisti, rómsky aktivisti, aktivisti, ktorí potrebujú vašu podporu. Sú tu uh, osvedčené postupy z krajín ako Stalianska, sociálna prásta, ktorá zabezpečí, že vaše deti budú chodiť do školy, aby dosiahli úspech, úspešné začlenenie do spoločnosti. Takže chcel som ešte prejsť niekoľko prípadov, ale dostal som eh, upozornenie. Tie odrážky, ktoré eh, som eh, povedal, tie sú tu v písomnej forme, môžeme vám to rozdať, ak máte záujem. Len by som doplnil, že Nemecko vracia veľa občanov na Balkán. Toto ešte zhoršuje už negatívnu situáciu. Často ľudia sa vracajú. Ich primárny jazyk je v Nemčine. Majú dokumenty, ktoré im umožňujú prihlásiť sa do školy. Bolo by lepšie, keby bolo menej úsilí e, vyňať ľudí zo spoločnosti a vnútiť ich e, presťahovať sa do inej krajiny. Dobre, to je všetko. Ak otázke segregácie, ako som už povedal, to je taký leitmotív toho, čo sme tu videli. Je tu e, veľmi dobré usmernenie Európskej komisie z roku 2015 o nevyužívaní financie financí Európskej únie pre segregáciu, ako využiť financie Európskej únie v mene integrácie. E, názov dokumentu je usmernenie pre členské štáty, čiže nezameriava sa to explicitne na Balkán, ale náš názor je taký, že je to veľmi e, e, dobré vodítko a by sa, mohlo by sa to e, veľmi dobre využiť pre pristupujúce krajiny a myslím si, že tie nástroje, ktoré sa tam uvádzajú, sú naozaj užitočné. Ďakujem. Grazie. Grazie, signor Kahn, eh, per il suo contributo. Ďakujem, pán Kahn. Ďakujem za váš príspevok. Teraz si vypočujeme názor poslancov. Matagatia Fiavo má slovo z Európskej komisie. Chcela by nám povedať viac o tom, čo robí Európska únia eh, v oblasti Balkánu, aby zlepšila situáciu Romov eh, na Balkáne a ako vníma Európska únia e, túto situáciu. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som začala tým, že sa poďakujem tomuto výboru za to, že ste e, uviedli tento bod na program. Tento bod na programe je minimoriadne e, relevantný a dôležitý. Takisto by som sa chcela poďakovať predsedom medziparlamentného výboru a ich, e, za ich záväzok aj za ich pokrok, ktorý docielili vo svojich krajinách. Táto parlamentná práca je mimoriadne dôležitá a v neposlednom rade Raja, ktorá bola srdcom Rómov, E, v Európskej únii. Som veľmi rada, že pani Jarokaj je teraz tu. Teraz máme dve srdcia, pretože potrebujeme viac ako jedno. Potrebujeme všetky vaše srdcia v tejto otázke integrácie Romov. Prečo hovorím, že e, je najvyšší čas dať tento bod na program? Sú tri hlavné dôvody. Prvý je, že e, následne na e, e, prejav o stave únie a na diskusiu, ktorá prebehla v Európskom parlamente, vstupujeme do ďalšej fázy procesu rozširovania a celý západný Balk, Balk, Balkán hrá tú kľúčovú úlohu. No a keď, sa, e, keď riešime túto otázku, tak si uvedomíme, že integrácia Rómov je srdcom alebo centrom tejto novej fázy a tohoto nového rozširovacieho procesu. V tomto kontexte je dôležité viac ako predtým, aby všetci aktéri verili, e, že rozšírenie zohláva kľúčovú úlohu pri rómskej integrácii. Nechceme duplikovať, čo už robíme, ale chceme postúpiť našu sílu, vytvárať synergie, e, zabezpečiť, aby sme sa navzájom podporovali v, našich, v našej roli v našich rolách. Keď hovoríme o Ehm, otázke rozširovania, tak je dôležité hovoriť o napredovaní európskej integrácii, pretože integrácia Rómov je jedna zo zásad, je to kľúčová otázka procesu rozširovania Európskej únie. Druhý dôvod, prečo je ehm, naozaj najvyšší čas, eh, aby sme viedli túto diskusiu, je, že teraz žijeme v kľúčovom okamihu eh, európskej politiky o rómskej integrácii. Ako viete, politika EÚ o rómskej integrácii ako taká je veľmi e, e, zložitá politika, ktorá bola e, spustená v roku 2011 rámcom európskej integrácie, rómskej integrácie. V roku 2011 sa rozhodlo v tomto európskom rámci, že bude celá sekcia o rozšírení No a tá vyzýva k podpore rómskej integrácie nad rámec, aj nad rámcom Európskej únie. Konkrétna situácia Eh, krajín, prístupových krajín. Už v roku 2011 toto bolo spomenuté. Nepatrí to do fázy po prístupe, patrí to už teraz do našej politiky a v tomto okamihu komisia pracuje na tejto revízii eh, tohto rámca Európskej únie 2011 najprv eh, prehodnocuje to, čo sa udialo, či cieľ rámca 2011 bol splnený alebo nie a po druhé, aká bude politika, ktorá z toho vyplynie po roku 2020. Keď hovoríme o tom, aké boli ciele, boli to ciele v tomto rámci z regionov, e, ktoré majú pristúpiť. Mala sa zlepšiť podpora, posilniť sa zapojenie, malo sa posilniť zapojenie občianskej spoločnosti a malo sa posilniť monitorovanie procesu e, v týchto krajinách. Môžeme neskôr diskutovať o tom, e, ako sa nám podarilo alebo nepodarilo docieliť e, túto časť nášho mandátu. Ale je veľmi dôležité, aby Európsky parlament so svojou e, dohľadnou úlohou a politickou úlohou. <clears throat> Takže aby e, parlament hral tú kľúčovú úlohu a nielen pozoroval ten proces. Musí e, hrať kľúčovú úlohu pri reflexii aj e, pri tom, aké sa zvolia politiky do budúcnosti. Tretia, tretí dôvod, prečo je dôležité viesť túto diskusiu práve teraz je, že máme veľké ambície, pokiaľ ide o integráciu rómskej komunity, ale na to, aby sme ich dosiahli, potrebujeme aj finančné prostriedky. Nejde len o Skrátka, komisia reflektuje finančnú perspektívu po období 2020. A tu parlament tiež môže poskytnúť príspevok. Najmä príspevky EÚ bol e, vyčlenený rozpočet nie explicitne, exkluzívne, ale nie explicitne pre rómsku problematiku. Tento prístup nebol urovený pre a, prístupové krajiny. Možno by to bol dobrý nápad vy ste aj rozpočtový orgán. Ako rozpočtový orgán tiež môžete zohrávať úlohu v tejto otázke. Potom ďalšia vec je, že je to veľmi dôležité. Je to dôležité pre e, veľkosť rómskej komunity v krajinách Západného Balkánu a tiež chcem, e, teda prepačte, že nesúhlasím s pánom Peterle, pokiaľ ide o veľkosť rómskej komunity. Uviedli ste údaje, ja E, ja preferujem údaje Rady Európy. Bola to dobrovoľná otázka. A druhý aspekt, že historicky je veľa dôvodov, prečo Skrátka, my si zoberieme čísla Rady Európy a v západnom Balkáne hovoríme približne o 1 milióne Rómov. Môžeme to znížiť. Tento 1 milión Rómov predstavuje od 3% v Čiernej hore až po 9% v Macedónsku, v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. Čiže nie je to dôležité len vo všeobecných číslach, je to dôležité aj ako súčasť obyvateľstva, nie len v kontexte ľudských práv, ale aj ako e, dôležitý ekonomický potenciál. Nie je to dôležité len z hľadiska veľkosti, ale aj z hľadiska problémov. A tie problémy nie sú len obdobné e, tým, ktoré majú e, členské štáty s romskou komunitou. Slabé vzdelávanie, chronická nezamestnanosť, obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti, problémy ubytovania, chudoba rozšírená, ale myslím si, že sú to problémy, ktoré zachádzajú nad rámec, ktoré sú silnejšie a problematickejšie na Balkáne. Takže keď sa pozrieme na realitu eh, balkánskej vojny, ktorá má aj rómskú dimenziu, v 90. rokoch veľa Rómov eh, jeden z problémov ktorý spomenul predrečník, je problém, e, že nie sú k dispozícii nedostatok dokumentov. Tento problém sa rieši v niektorých krajinách, aj keď je docielaný pokrok. Myslím si, ďalšia otázka, ktorú spomenul Claude, je otázka navrátilcov. Hovorilo sa o Nemecku, takže tu rómsky exilanti boli e, navrátení do krajín pôvodu najprv dobrovoľne a teraz stále viac a viac sú to vynútené návraty. No a potom je tu všeobecná migračná kríza, to je tretí element. No a táto, buďme úprimní, v balkánskych krajinách, v našich členských štátoch, v komunitách, tu ľudské zdroje, e, ktoré boli e, vlastne využívané pre rómskú integráciu, tieto ľudské zdroje sa teraz venujú e, problematike migrantov, ale sú tu aj pozitívne zmeny a to je spomenuté e, aj v našom dokumente. Je tu politický rámec, ale e, tá implementačná výzva naďalej pretrvá Rímska integrácia to nie je byrokracia, to je, tam ide o zmenu každodennej reality priamo na mieste. No a toto je centrálna, lokálna úroveň a treba si ešte odviesť veľa domácich úloh. Takisto dobré správy o občianskej spoločnosti pomaly, ale isto e, sa začínajú organizovať a začínajú hovoriť vlastným hlasom, ale potrebujú trochu viac času, potrebujú oveľa viac podpory. Ja si myslím, pozitívne bolo, a už to bolo spomenuté, že integrácia Rómov e, je vlastne srdcom politiky rozširovania elementy a integrácie Romov sú v liberácii víz, rokovanie o kapitole 33, tam sú zohľadnené rómske aspekty a pokrok v oblasti e, problematike Rómov znamená aj pokrok v problematike rozšírenia alebo v otázke rozšírenia. Takisto si myslím, čo bolo veľmi pozitívne, tak e, e, sú nové inštitučné podujatia ako Rómsky týždeň, vytvára to novú dynamiku v tom, ako pracujeme na rómskej integrácii. Potom systém IPAS, potom na vypočutí 2015, e, eh, takže tu bolo posúdenie, evaluácia, neviem, aké boli závery rady o posúdení o tom, ako využívame IPA a ako by sme sa mali zlepšiť v budúcnosti. Chcela by som ukončiť e, svoju intervenciu, no a budem hovoriť o troch dôležitých e, e, projektoch IPA, ktoré, na ktorých sa pracuje. Ide o to, aby sme našli riešenia problémov, ktoré boli nastolené. Bol nastolený problém nedostatku údajov. To je pravda. Je to veľmi dôležité. Nemôžeme robiť politiku bez spolahlivých údajov a z toho dôvodu komisia zadala eh, UNDP a Svetovej banke eh, vypracovanie nového prieskumu o eh, medzere medzi Rómami a Rómami žijúcimi v tej istej oblasti v tých piatich prioritných oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť a, ehm, a, a tak ďalej. V roku 2018 chceme, už očakávame výsledky tohto prieskumu a budeme radi, ak budeme môcť sem prísť a predložiť tieto E, výsledky, ak to bude pre vás užitočné. Ďalšie dôležité projekty, ktoré prebiehajú a ktoré tu boli spomenuté, to je otázka navrátilcov. Takisto sme znepokojení tým, aký je dopad e, navracania Romov do balkánskeho sektora, do balkánskej e, oblasti. Nemáme údaje, čiže takže Chceme, aby UNDP a Svetová banka monitorovali tento proces návratov od krajín e, členských štátov, odkiaľ odchádzajú tí Rómovia, potom krajina pôvodu, kam vlastne prichádzajú, či tie krajiny sú pripravené, či tá integrácia pre nich je pripravená z administratívneho, správneho pohľadu, z hľadiska kapacity, z hľadiska finančného a bude veľmi seriózna štúdia o tomto koncom roka alebo v polke roka 2018. Posledný element, na ktorom pracujeme, to je lokálna rovina, lokálna úroveň. to implementuje Rada Európy, vychádzajú z úspechu lokálnych programov, e, lokálneho programu Romact, ktorý realizujeme aj, e, aj v balkánskych krajinách, aj v Turecku. No a teraz by som sa zastavila, aby som rešpektovala čas, ktorý by bol pridelený. Ďakujem. Grazie. Dopo... Ďakujem. Po tom, čo sme si vypočuli tieto dva názory, tu máme ešte, o tretie, ešte aj tretieho rečníka. Srečničku, Salimi pred mali sme ju mať, ale neprišla, že ale nemôže tu byť. Pardon, pán Salami, tak. E, je to zástupca Belgická, zároveň Švajčiarska v Prištine. V Kosove chceli sme sa s ním skontaktovať cez Skype, takže by sme si vypočuli skutočné skúsenosti. Hm, je príslušníkom rómskej menšiny, narodil sa v Nemecku, Najprv teraz e, dostane slovo pán Selim, Selimovič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som na začiatku chcel poďakovať e, výboru za zorganizovanie tohto, tohto podujatia, osobitne pani Soraj Post. Podľa mňa je veľmi dôležitá jej práca, jej pričinenie v tejto veci, takže jej určite veľmi úprimne ďakujem. Možno mi odpustíte, ak prejavím istý hnev a frustráciu, ale e, nevidím výsledky, ktoré by zodpovedali tomu, čo robíme. Nevidím výsledky toho, čo sme si naplánovali a čo chceme vidieť. V prvom rade mám dve otázky a potom istý príslu. Prvá otázka sa týka toho, že vidím isté diskrepancie medzi legislatívou, ktorú zavádzame a opatreniami, ktoré zavádzame a výsledkami v praxi. A dokonca sa odvážim povedať, že situácia Rómov na Balkáne je dnes ešte horšia, než bola, keď som bol mladý. Narodil som sa v Sarajeve, v bývalej Jugoslávii, teda Bosnia a Hercegovina. Pamätám si, Eh, ako vyzerala situácia vtedy a môžem povedať, že teraz je horšia napriek všetkej tej legislatíve, ktorú zavádzame. To nás dostáva k otázke implementácie. Áno, eh, prečo sa ale zastaviť len pri tomto? Prečo, ak niektoré opatrenia nefungujú dobre, ich nezmeniť? My stále trváme na tom, že budeme tie, tie isté opatrenia uplatňovať znova, znova, znova, napriek tomu, že situácia sa nezlepšuje, ale, ale zhoršuje. A je to frustrujúce, keď eh, pozorujete tie isté scény, tie isté situácie v, eh, v predmestských sídliskách Sarajeva a Skopie. Eh, a toto sa predtým nedialo my robíme to isté a dúfame, že výsledok bude iný. Nebude. Určite nebude. A nie je to len otázka Balkánu. Ja som napríklad zodpovedal za inklúziu Rómov vo Švédsku ako štátny tajomník a dostala sa mi táto otázka na stôl. A celá stratégia alebo základ celej stratégie boli jasné fakty. Zamestnanosť, e, ubytovanie, e, zdravotnícke služby. A keď som nič viac, len tvrdé fakty. V každej, v každej obci sa snažili zvýšiť viditeľnosť Rómov a v každej e, obci mi dali CD s rómskou hudbou. Ukázali mi, že raz za rok zavesia rómsku lajku. Ale keď sme sa ich pýtali, koľko nudných byrokratov máte zamestnaných e, v, v miestnej správe, e, ktorí sú Rómovia, tak e, odpoveď bola pravidelne nula. A <laughs> mne ide presne o to, aby sa Rómovia dostali do týchto nudných jobov v parlamente, v miestnej samozpráve, v obciach, pretože toto je viditeľnosť, nie je to, že zamávame rómskou vlajkou. Takže iste konkrétne výsledky v bytové otázke, vzdelávaní, zdravotníctva a tak ďalej, sociálnych, e, sociálnej situácii. Toto by malo potvrdzovať e, nejaké výsledky, ale nepotvrdzuje. Takže prečo nezmeniť politiky, ktoré uplatňujeme, keď evidentne ich uplatňovanie nevedie k výsledkom? To je prvá otázka. Druhá otázka e, sa týka toho, že peniaze podmienujú e, rozširovanie. Ja, som podp- ja, ja podporujem roz- e, rozširovanie, ale vidím problém v tom, že Rómovia sú vnímaní posledných 10 rokov ako mm, nie občania krajiny. Teda, a to nielen na Balkáne. To sú, e, tu sa vlastne e, vzmáha verejný názor, že Romovia nie sú občania a preto pre nich netreba nič robiť. A toto sú krajiny, ktoré sú, alebo teda máme, máme krajiny, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie. A tam je situácia podobná, nerobí sa nič. Ak sa pozriete na peniaze z týchto fondov, o ktorých sme e, si hovorili, tak najväčší problém je prinútiť, príjmať tieto krajiny, aby peniaze, ktoré sú vyhradené pre Rómov, vyčerpali na niečo. Tieto peniaze jednoduché nie sú vyčerpávané, a nepoužívajú sa. Každý jeden rok sa to deje rovnako. Každý jeden rok pre, e, berieme tie peniaze z tých e, e vyhradených rozpočtov a presúvame ich e, Isté, asi tu nie je vôľa niečo riešiť, ak týchto ľudí nevidíme ako občanov, ak ich nevidíme ako členov spoločnosti, prečo to robiť? Pretože tieto štáty chcú, aby tí Romevia odišli. To je dôvod. E, my hovoríme, zaveďme nejaké, zaveďte nejaké, nejaké sociálne politiky. Nie je tam vôľa zavádzať takéto sociálne politiky, je tu vôľa týchto Rómov vytlačiť. A my na to nereagujeme. Tretia vec. Peniaze sú veľmi dôležité, o tom nikto nepochybuje. Aj je peniaze IPA, ale ak sa pozrieme na peniaze IPA, tak v týchto krajinách, o ktorých hovoríme, ide o 4 eurá na občana ročne, 4, 4 eurá peňazí zípa. Pozrieme si možno iné krajiny. Tam je to 300 eur. Ak sa pozrieme čl- na členské štáty, je to 3000, 3000 eur ročne. Ja netvrdím, že tieto kandidátske krajiny by mali byť eh, v rovnakom košiari, tak povedať, ale za 4 eurá myslím, že peniaze v parlamente vyhradené na kávu sú ďaleko vyššie než peniaze, ktoré dávame týmto krajinám na zlepšenie situácia. Ja vám môžem prislúbiť, že sa takto situácia nezlepší. A posledná otázka sa týka toho, že niekedy si sami dovolíme um, ponechať e, Rómov, aby spochybňovali mm, No, e, konkrétne sa toho týka ten rozsudok súdu v Štrasburgu Sadveč Sinji, Sinji. E, toto však nie je pointa. Pointa je, či Róm môže byť prezidentom Bosny. To je teoretická otázka, ktorá je fajn, ale celý rozsudok je na svete a Cieľom je podkopať Daytonskú dohodu. Ja si myslím, že je to v poriadku, je to správny rozsudok, treba ho podporiť, ale toto nie je len otázka Rómov, Rómov na Balkáne, v Sarajeve. To, aby, teraz, teraz budeme, aby vôbec eh, boli, aby mohli chodiť do škôl. Nie, nie to, aby Róm sa mohol stať prezidentom. Čiže áno, môžeme, môžeme sa baviť o tom, že Romovia by mali mať právo kandidovať na prezidenta, áno, teoreticky fajn, ale bolo by o mnoho lepšie začať tým, že deti budú môcť chodiť do škôl. Takže moja otázka je, v prvom rade, prečo nezmeniť implementáciu opatrení, ktoré evidentne nefungujú, respektíve nevedú k výsledkom, ktoré sme si stanovili, očakávaniam, ktoré máme. A po druhé, čo s kandidátskými a členskými štátmi, ktoré dostanú peniaze alebo ktorým sú vyhradené peniaze a e, tam sa nič nedeje. Prečo o tomto mlčíme? To je jedna vec. A potom tu bola ešte tá záležitosť e, ne e, zamieňať si túto situáciu s tým, čo sa týka rozsudok súdneho dvora. Ospravedlňte mi, že sa ma to tak emocionálne dotýka. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia rečnička. Ďakujem, dámy a páni. Osobitne ďakujem Soraj Post za to, že táto téma je vôbec dnes na stole. Je to jej zásluha. My sme znova e, vykonali krok vpred. Ja ďakujem vám, komisii, výboru. Mnoho vecí sa zmenilo. My sme e, začali spoločne ako štátni zamestnanci, aj vy si na to iste pamätáte. A ak môžem nadviazať na krásne slova zo Švedska, on má pravdu. Monitoring e, ako si zlyháva. E, v noc rozhodnutia tri štáty e, vlastne na poslednú chvíľu sa do toho zapojili, takže monitoring je potrebný, digitalizácia, kamery. Na každom rómskom projekte, kto ako tie peniaze vynaložil, koľko rómskych detí sa dostane reálne do školy, Soraya hovorila o monitoringu. To je naozaj neobvyklé za komisiu. A najdôležitejšie pre nás v Európskom parlamente je monitorovanie. To súvisí s legislatíva. Problémom je, že legislatíva nie je e, právne záväzná, tým pádom nemôžete uvaliť sankcie. Takže peniaze sú, peniaze, e, peniaze je o mnoho viac, než sa využíva a církvy a veľké organizácie a prorómske organizácie, ktoré ale nerobia nič s Romami, tie si ich rozdeľujú, tie projekty jednoducho nepomáhajú s Rómom v teréne a štátny sektor sa na tom podiela. To je naozaj veľmi znepokojúce. Rómovia tu nefigurujú ani pri plánovaní, ani pri monitorovaní, nie sú za to zapojení ako Eh, ako spolupartneri. A preto navrhujem, aby v, každý, v každom projekte bolo zaangažovaných minimálne 50 Rómov. Peniaze na rozširovanie tie treba tiež eh, vyčleniť a toto je dôležité aj pri ESF. Myslím si, že našim hlavným cieľom by malo byť eh, konkrétne na Balkáne v situácii s Rómami neurobiť tie isté chyby, ktoré sme vykonali Euro 27, teda peniaze tých je dosť Tvorí sa tu legislatíva, veľa sa o tom hovorí, organizujú sa konferencie, ale nejde tu len o, e, len o tvorbu projektov, ale aj o ich zmysel. Ak jeden projekt e, buduje továrne a vytvára zamestnanosť a e, zabezpečuje, že rómske deti neodchádzajú zo škôl nedovzdelané, a iný projekt to nerobí, tak e, my by sme asi mali naozaj zakročiť a my sme povedali krajinám toľkokrát, že majú desegregovať e, mnoho peňazí, e, nadočných peňazí išlo na desegregáciu školských tried v Európe a pritom sa hovorí o tom, že stále stúpa počet segregovaných detí a tried. No a ďalej, aká je tu úloha aká je úloha církvy. E, čo s nerómami? Nerómovia svoje deti berú do škôl hneď ako dosiahnu školský vek, ale my napríklad máme aj veľa e, vysokoškolských študentov. Väčšina z nich však zároveň e, musí byť členom nejakej cirkvi alebo nejaké romské organizácie. Ak nemajú vlastnú organizáciu, tak sa do tej školy ani nedostanú. Naša história tu píšu iné e, krajiny, iné národy. Takže čas, aby sme sa pozreli na tú dobrú legislatívu, ako ste povedali, ktorú už máme, aby sme ju posilnili a aby sme od roku 2020 deetnicizovali túto tému pretože my sme e, na začiatku hovorili o 20 miliónoch Rómov, 40 miliónoch nerómov, teda hovoríme o chudobných, a teraz máme 100 miliónov Rómov, pardon, 10 e, miliónov Rómov a 90 miliónov nerómov. Tá, tá situácia je podobná v Sarajeve, v Sarajeve vo Švedsku. Toto je jediná téma, kde Takže je dôležité, aby sme využili túto, e, tento obrovský potenciál 60 miliónov Rómov a dali im priestor na prácu, na zamestnania. A hlavným problémom je, že rôzne skupiny bojujú o financie a ja si myslím, že parlament musí prísť s návrhom pre komisiu, takisto ako to bolo v roku 2010 a ja dúfam, že komisia a pán Timmermans um, sa toho chopia s rovnakým násadením ako pani Redingová. Ďakujem. Grazie. Ďakujem ja vám. Uh, uh, okay, thank, thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne za prezentácie, za podrobné informácie a tiež za vystúpenia a záväzky mojich kolegov. Ja som presvedčená o význame rómskej záležitosti. Ja e, na severovýchode Anglicka, pardon, severozápade Anglicka v mojom volebnom obvode mám najväčšiu menšinu práve Rómov a e, mnohí z týchto Rómov majú rodinných príslušníkov na Balkáne a ja s nimi úzko spolupracujem a viem, že to síce nie je priamo na programe, ale týchto ľudí veľmi trápi Brexit, pretože sa obávajú nárastu xenofóbia a rasizmu v Spojenom kráľovstve. Ak však máme hovoriť konkrétne o práci, ktorú vykonávame tu v parlamente a aj na samotnom Balkáne, tak ak sa ohliadneme za debatou, ktorá sa absolvovala v parlamente k Medzinárodnému dňu Rómov v apríli, tak dokonca aj z hlasu, teda z parlamentu počujeme hlasy e, legitimne zvolených e, zástupcov ľudu proti Rómom, rasistické vyjadrenie proti Rómom. A tí, ktorí sa snažia hovoriť e, pozitívne veci a snažia sa napravať pozitívne riešenia, sú často tak dezinformovaní, že využívajú práve tie xenofóbne, stereotypné vyjadrenia ehm, Takže je tu určite pred nami veľká úloha um, vzdelávania ľudí aj v inštitúcii. Ja som bola tieňovou spravodajkyňou uh, k regionálnej správe o rozvoji, uh, ktorá sa nazývala Sociálna súdržnosť a marginalizované komunity. A ja som v tejto skupine bojovala za to, aby sme ponechali v správe špecifickú odvolávku na Rómov a Sovia, vy si to iste pamätáte, preto, lebo moji kolegovia potvrdili. Je to technické, je to odborná správa, takže by sme nemali eh, sa špecificky odvolávať na konkrétne skupiny, ale ja s tým nesúhlasím a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme pomenovali skupiny, ktoré nazývame marginalizovanými komunitami a rómska komunita je jedna z najviac marginalizovaných. Takže ja by som chcela pripomenúť to, čo ste povedali vy, ak našu úlohu v parlamente budeme brať tak, že je to len e, úloha odborná, technická, nie ľudská, e, nie úloha e, plná súcitu, tak potom budeme písať správy, ktoré budú také bezzubé, že nikdy nič nedosiahnu. Takže ja som naozaj veľmi hrdá, že som vystrčila krk, pretože som bola prakticky proti vlastnej skupine s určitými pozmeňovacími návrhmi a nedávno som bola v Českej republike. Niektorí možno viete o e, ošipárni, ktorá tam dostala e, cez regionálne fondy prostriedky od českej vlády a občianská spoločnosť tam dosiahla vynikajúce výsledky, osobitne e, organizácia, ktorá tam pôsobí, v júni tam bolo obrovské stretnutie Rómov na e, mieste holokaustu, alebo pripomienka holokaustu a e, bol tam český minister a česká vláda v, v lete e, prislúbila, že odkúpi príslušné pozemky a vybuduje tam pamätník rómskemu holokaustu. Takže toto je príklad toho, čo dokážeme urobiť, ak sa postavíme za rómsku komunitu, pretože toto nebolo podujatie, ktoré by e, bolo iniciované európskou vládou. Išlo o európsku misiu a e, nápad e, občianskej spoločnosti a rómskej komunity. My sme tam poskytovali podporu, ale ukazuje to že sme čoraz viac ochotní stáť na strane Rómov v situáciách, ako je táto. A veľmi často to je aj postoj proti inštitúciám možno, alebo proti bežným postupom, proti, um, tak povediac, obchodným záujmom, alebo uh, tým technickým záujmom na politické úrovni. Pre mňa uh, sú kľúčom k celému tomuto mladí ľudia a uh, mladí Rómovia, ktorých ja som stretla tí mladí Romovia, ktorých som stretla v Čechách, sú motivovaní, angažovaní, e, majú mnoho nápadov a musím povedať, že som si zaznamenala meno Rómky, ktorá, ktorú som si zapísala ako potenciálnu kandidátku na Sacharovú cenu, aj keď e, viem, že proste by nebola nikdy nominovaná, ale toto treba robiť a treba sa snažiť zistiť, e, v akých oblastiach sú Rómovia samotní aktivistami v teréne, ktoré veci ich zaujímajú. Musíme skrátka počúvať, čo nám hovoria a, a zmeniť, zmeniť e, ten svoj zažitý spôsob fungovania. Možno je najdôležitejšie získať si dôveru a toto nie je len úloha Rómov. Mnohí občania v Európe e, stratili dôveru a ja si myslím, že Rómovia ten, tú dôveru stratili ešte dôkladnejšie. A vybudovanie tejto Dôver je asi najdôležitejšia vec, ktorú podľa môjho názoru musíme urobiť. A musíme ju urobiť kvôli tomu, lebo v rámci Európskej únie a na Balkáne je to nevyhnutnosť e, a týka sa to aj e, prístupujúcich krajín. Takže pre, na, pre mňa ide o budovanie dôvery. Ide o to, že niekedy jednoducho vystúpime z tej svojej úlohy poslancov parlamentu a staneme sa ľuďmi, lebo práve takto môžeme Eh, ukázať, že ehm, máme záujem. Nebola to otázka, chcela som eh, povedať túto vec, budem musieť ísť zase ďalej, ale každopádne ja stojím pri Romoch. Grazie. Altri? Ďalší? Takže pokiaľ ide o odpovede, tak odovzdám slovo našim rečníkom, najskôr pani Garcia Fidargo. Nech sa páči. Thank you very much uh, for... Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky, ktoré odzneli. Otázky a vyjadrenia. Ja musím povedať, že e, so švedským poslancom mám rovnakú frustráciu. Takisto e, mi bolo povedané to, čo ste práve spomenuli, že počas komunistických čias, počas komunizmu Romové aspoň mali ubytovanie, e, chodili do školy a mali čo jesť. A je zvláštne, že zmena na demokraciu ktorá má byť spoločnosťou na, na báze hodnot ovplyvnilo, táto zmena ovplyvnila život tejto menšiny k horšiemu, ale toto sklamanie, um, ak o ňom hovoríme, tak uh, toto by mala pre nás byť, uh, toto by mal byť pre nás len ďalší dôvod, aby sme bojovali za rovnosť a rešpekt. A ja súhlasím s vami v tom, že my si musíme jasne povedať, aký je náš cieľ. A tým cieľom nie je um, dávať moc do rúk Rómom, ale snažiť sa o to, aby boli rovnoprávnymi občanmi uh, v ekonomickom a sociálnom živote, v prístupe k vzdelaniu a k bývaniu. Na začiatku bola očakávaná veľká zmena v procese rozširovania a um, boli sme možno trocha preťažení cieľmi, ktoré sme si sami stanovovali, zlepšovanie, rozširovanie, zl- e, zvyšovanie a následne bolo potrebné monitorovať, aby sme zistili, či to aj naplňame, ale zistili sa nedostatky. E, a práve takýto monitoring nám musí ukázať, či ideme vpred, vzad, alebo sa nehýbeme. A pre nás je dôležité aj e, vedieť to, či zmeny v niektorých oblastiach boli e, zaznamenané rovnako vo všetkých krajinách alebo nie. Ale e, je to jedna vec, v ktorej nemôžem súhlasiť a, v tom, a to v tom, že sme dosť nie sme dosť pružní. My sa snažíme tie naše politiky eh, modifikovať, pretože vieme o tom, že nemajú všetky úspech. Ja by som chcela zdôrazniť jednu vec a to fakt, že poprvýkrát rokovania hm, o Rómoch pokročili a toto je veľmi silný nástroj. Aby som uviedla príklad, kapitole 23 kapitola má predložiť akčný plán, konkrétne Čierna hora. A v akčnom pláne pre Rómov e, majú 48 e, aktivít. Tieto aktivity monitorujeme každých 6 mesiacov a každé 3 roky e, organizujeme monografický seminár, kde sa zaoberáme týmto monitoringom. Takže sa skutočne snažíme poučiť z našich chýb a chcem hovoriť aj o jednej veci, ktorá tu bola spomenutá. Situácia Rómov v členských krajinách, v krajinách, o ktoré bola únia nedávno rozšírená. A ja musím povedať, že som trocha osobne um, zaskočená keď musíme týmto relatívne chudobným prístupovým krajinám hovoriť, že nemôžete len tak e, vyhodiť Rómov z bývania, musí byť nejaký postup a e, e, oni nám hovoria, ako sa odvažujete nariadovať, pozrite sa, ako, čo sa deje vo Francúzsku a v iných krajinách, vyspelejších krajinách. Čiže bolo by dobre, keby sme mali nielen nástroje s týmito, s týmito vstupujúcimi krajinami, ale aj určitý morálny základ, ktorý žiaľ nemáme. Nemáme právo sa vyvyšovať. Takže je tu aj e, ten pohľad do zrkadla, ktorý si zaslúžime a e, ktorý od nás žiadajú naši občania a o ktorý by sme mali žiadať zase my naše vlády. A e, hoci hovorím za Španielsko, čo iste ste vyrozumeli z môjho silného prízvuku v angličtine, v Španielsku integrácia Rómov začala pred 40 rokmi práve na pôde církvy. Církev rozbehla tento proces a ja v tom mojom španielskom reflexe som snažila sa e, nájsť nejakú úlohu pre církvy, ale nemala som akési referenčné informácia. Niekde e, tie komunity majú možno inú vieru, niekde, ten, niekde tá viera alebo um, tá církev môže zohrávať silnejšiu úlohu inde, možno slabšiu, ale každopádne je to o ľudských právach, e, charite, solidarite a starosti, starosti o iných. Takže z tohto pohľadu som povedala, že cirkvi majú určitú mm, úlohu a pokiaľ ide o mladých ľudí, tak tam jednoznačne súhlasím, je to naša budúcnosť a investovať do nich to je niečo, čo robíme nie kvôli sebe, ale kvôli budúcemu svetu a my by sme mali podporiť e, občianskú spoločnosť, ktorá pracuje pre mladých Rómov, pretože oni sú to budúcnosťou. Skutočná zmena v rómskej komunite musí však výjsť od Rómov samotných, e, externé inštitúcie, medzinárodné inštitúcie ako občania. My máme povinnosť pomôcť rómskej komunite, dať jej príležitosť, ale nemôžeme Rómom niečo nanúcovať. Práve Rómovia musia prísť a žiadať e, práva. Nie, nie je to všetko len o právach, ale myslím, že som už spomenula všetko. Ďakujem veľmi pekne, veľmi rada ešte odpoviem, ak to bude potrebné. Grácie. Ďakujem. Áno, chápeme frustráciu, o ktorej ste hovorili a by som iba dodal, na tému církvy, ako aj pokiaľ ide o charitatívne aktivity, tak e, áno, oni vykonávajú tieto činnosti, je to ich poslanie. No a pokiaľ ide o politiku, o samotnú politiku, tak e, tá by mala byť e, možno trošku odvážnejšia. Mali by sme sa snažiť prekonať všetky prekážky. Táto politika by nemala vytvárať nejaké ďalšie prekážky a problémy. Bohužiaľ, nie vždy tomu tak bolo. Ale my e, sa nezaoberáme charitou, my e, sa zaoberáme ľudskými právami, ktoré sú základom e, našej politiky. A ľudské práva musia byť súčasťou Európskej únie. I mean, I, first... Poprvé, nebolo nič, s čím by som nesúhlasil, čo ste povedali a myslím, že bolo jasné, že zdieľam vašu frustráciu, keď hovoríme o rómskej inklúzii, tak niektorí si predstavia zástavy a tancovanie, takže nie vždy sa vie, čo tým myslíme, keď hovoríme o ľudských životoch a život v dôstojnosti jednoducho musíme prekonať tento problém a takisto dúfam, že môj odkaz je tu štruktúralne rozhodnutie v Bosni, Bosne a je jasné, že ten problém je odlišný v tom, čo riešime. Prečo, otázka, prečo meníme prístup. A Marta aj Olivia, čo povedali, tak ide o to, že situácia sa zhoršila aj v členských štátoch môžete sa pozrieť na údaje, nie všade, nie e, úplne, ale vo všeobecnosti si nevedieme veľmi dobre. Čiže tu je problém. Ehm, ale takisto nesúhlasím s Lídiou. Jeden z problémov Takže e, je, porovnávajú sa tu 9 členských štátov z východu a zo západu a máte údaje 16 až 24, účasť e, vo vzdelávaní a zamestnanosti. A je tu asi 5, 5 z tých 9 e, faktorov sa zhoršili a tie čísla už boli pomerne vysoké. Bulhursko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko. Tieto krajiny sa zhoršili za uplynulých 5 rokov, ale tu musíme poznamenať v Portugalsku 27-percentné zlepšenie. Čiže v niektorých oblastiach sa musíme pozrieť, kto si vedie dobre a prečo a opýtať sa a požiadať o ich postrehy a názory a o ich pomoc. To zlepšenie situácie do vysokej miery eh, predstavuje lokálne myslenie a prekonanie eh, tej zastaralej devalvácie rómskeho života. V New York Times bol veľmi zaujímavý článok o dedine na Slovensku, kde si starosta povedal, nuž dobre, rómska komunita je hodnota, ekonomická sila, keď ju takto budeme brať. A za tých uplynulých rokov sa tam urobili veľké, udiali veľké zmeny e, na lokálnej úrovni, pretože lokálna vláda e, e, zmenila myslenie, čiže naozaj existujú príklady Takže musím pochváliť Soraju a iniciatívu zo Švedska, keď e, skúmate históriu a e, zamýšľate sa nad tou problematikou, často základné pochopenie, že odkaz exklúzie Romov v Európe nezačína od nuly, ale zahrňa holokaust, nutené sterilizácie a systematické vylúčovanie zo všetkých e, rovín spoločnosti. A to musí byť súčasťou našej diskusie. Čiže vytváranie ľudských práv, politické postupy, na ktoré sa môžeme zamerať. Ale otázka, prečo nezmeníme prístup? Pretože si to vyžaduje kreativitu a hlavná vec, ktorú treba zmeniť, alebo tá najzásadnejšia vec e, sú e, určité presvedčenia v myslení. Boli sme e, v dedine Níž, tam tam bola ten, eh, bol predaný eh, pozemok, eh, aby sa tam vytvorilo obchodné stredisko a otázka je, čo sa stane s tými obyvateľmi a viedla sa diskusia so súkromným investorom, s mestom a niekto povedal, Romovia sa tam, sú tam a tým pádom sa devalvuje ten priestor. A tu máte takú úžasnú úprimnosť. Rómska komunita v centre e, znižuje Ehm, e, hodnotu nehnuteľnosti. Toto musí byť e, zásadne zmenené. Takže ide tu o rad ďalších vecí, na ktoré ešte nevieme odpovedať jednoznačne, ale musíme sa k tomu dopracovať. E, v technickej rovine môžeme povedať, že musíme zvoliť túto cestu. Marta to povedala, princíp únie, Rómovia musia byť menovaní, ten projekt nemôže byť len rómsky projekt, musí to byť e, e, posilnenie diverzity, e, zacielaný projekt, ktorý podporuje inklúziu. Keď sa pozriete na princípy, toto je taký kľúčový bod, ktorý musí byť rozšírený aj v rámci rozširovania, monitorovania údaje. To spomenuli viacerí vrátane Lidie. Kreativita, a, takže tu sú určité návrhy. Morálna autorita, to spomenula Marta. K návratom ešte jedna ďalšia vec. Nechcem sa navážať do Nemecka, ale ide o to, že keď sa pozriete na návraty v Európe, tak máte problém Francúzska a jeho úsilí systematicky odstraňovať bulharských a rumunských Rómov vo viacerých politických oblastiach a to je pre nás veľmi znepokojivé a dúfame, že sa to zmení, tento prístup, ktorý bol konzistentný z, z lavicových a pravicových vlád, ale zdá sa, že toto je eh, záležitosť, interná záležitosť Európskej únie, pretože Bulharsko aj Rumunsko sú eh, členmi EÚ, čo sa týka návratov eh, do Balkánu, na Balkán, takže tu sú údaje. Hovoril som o Nemecku, takže máme tie dostupné údaje. Môže sa to zmeniť. Nehovorím, že to by mohlo byť Švajčiarsko alebo Švédsko, ale za rok 2016 oficiálne monitorovanie na Belehradskom letisku bolo 3000, vyše 3000 ľudí, ktorí sa vrátili do Srbska, z toho 2044 boli Rómovia. Čiže viac ako dve tretiny boli Rómovia a z tých 3200 a tak ďalej. A prevažná väčšina bola z Nemecka. Takže bohužiaľ v Nemecku um, E, sa vyčerpáva to politikou e, sírskych utečencov, ktorí sa vracajú. Takže ide o to, že v minulosti to bolo Švédsko, Holandsko. Budeme sa tomu venovať, ale ako vidíme, Dúfam, že som pokryl všetko. Soraya. Soraya. Thank you very much and uh, thank you Marta and thank you. Ďakujem Marta, ďakujem Claude. Ďakujem všetkým. Poznáme sa už niekoľko rokov a viem, poznám váš boj o rómskú inklúziu vo Švedsku, keď ste boli minister pre integráciu Boli ste eh, jeden z hlavných, teda z takých najdôležitejších ministrov v Švedsku a vďaka vašej práci to bol kľúčový krok vpred. Eh, mali sme správu, mali sme výsledok správy, komisiu, pretože sme pochopili, že je to forma rasizmu voči Romom eh, v, bielých, v bielej tlači sme mali celý plán od narodenia 20 eh, rokov na to, že táto osoba by mala mať tie isté práva a príležitosti ako akýkoľvek iný občan vo Švedsku. Čiže je tu kompletný akčný plán, eh, s pilotnými, kde sa na tom pracovalo s pilotnými mestami vo Švedsku a v ďalších mestách, ktoré nie sú zahrnuté do tohto pilotného projektu, ale sami mali e, odhodlanie e, to urobiť. Pokiaľ ide o boli zaznamenané pozitívne zmeny v niektorých častiach Európy, ale takisto vidíme, že situácia sa zhoršuje v iných častiach Európy. Z toho dôvodu ja si myslím, že jeden z problémov je, a som rada, že tento parlament uznáva nie je to sociálna exklúzia, otázka sociálna exklúzia, je to otázka rasizmu. Je to postavené na rasizme. A keďže za 800 rokov exklúzie spoločnosť, všetci aktári v spoločnosti, sudcovia, politici, všetci aktári v Európe e, urobili konsenzus, že nechceme Rómov v našej spoločnosti. A tento konsenzus ešte stále existuje, pretože počas tých 800 rokov e, došlo aj k dehumanizačnému procesu. Nerómovia mali problémy sa identifikovať s rómským obyvateľstvom. Ja poznám veľa ľudí, a povedia mi, vy ste Rómka? Nevedela, nevideli sme, ale vy tak nehovoríte, vy tak nevyzeráte, vy sa tak nesprávate pre mňa to, ako, je to myslené ako kompliment. Čiže moja odpoveď je, mám sa tešiť, alebo čo je, o čo ide? No ako vyzerajú, pýtajú sa ma, ako vyzerajú, ako, ako hovoria, ako sa správajú, ale ja musím povedať, mám, som presvedčená, mám dôveru, že parlament, komisia pochopia, že ak sa Európska únia eh, chce nazývať civilizovanou úniou, musia sa eh, musia vyriešiť túto otázku, lebo nás nie je len zo pár málo. Mohli by sme byť Švédsko, Dánsko a Fínsko spolu. Toľko nás je v tejto oblasti. A stále sme vnímaní ako druhotriední občania ak nás vôbec považujú za občanov, pretože presvedčenie je, že nie sme schopní prispieť e, k spoločnosti. Sme leniví, sme špinaví, nechceme sa zapájať z neromovia. Toto sú predsudky, proti ktorým musíme bojovať. A e, tu môže byť pomoc, pretože čo musíme urobiť? Musíme uznať e, chyby, ktoré sme urobili, ak chceme zaznamenať pokrok v budúcnosti. Musíme si uvedomiť, čo sa stalo, kde sme urobili chybu a ak to pochopíme, požiadať o odpustenie a požiadať o e, nový začiatok, ale potrebujeme e, chirurgický zákrok. Je to ako prvá pomoc. A toto vlastne prebieha, pretože to, čo dnes prebieha, je politika apartheidu. Prepačte, že použi- som používala takéto hanlivé slovo, ale to je skutočnosť. Preto máme segregované školy, preto máme segregované e, bydliska, máme segregované všetko, pokiaľ ide o Rómov. Aj dnes. A to je hamba, ale Európa necíti hambu ešte, keď sa hovorí o Rómoch. Cítime hambu, keď hovoríme o Židoch, E, cítime hambu, keď hovoríme o Černochoch. O tom nemôžeme hovoriť príliš e, e, otvorene negatívnym potónom, pretože niekto zareaguje. Ale keď hovoríte negatívne o Romoch, tak nikto nereaguje, pretože to nie je hamba, pretože to je normálne. Ešte sme nedosiahli tú úroveň zahambenosti, keď hovoríme o Romoch. Prepačte, trošku som sa stratila, ale každopádne mala som otázku na vás, Marta. Čo vy zo strany komisie alebo z vašej skúsenosti, čo si myslíte, že v parlamente môžeme urobiť lepšie alebo viac? Alebo čo by sme mali urobiť? Tak môžem odpovedať iba z osobného pohľadu Soraya. Ale ja si myslím, poprvé, prvá vec, ktorú parlament môže urobiť, je ponechať e, rómskú integráciu v politickej agende. A to je dôležité. Vy to môžete urobiť oveľa lepšie ako my. A myslím, že aktivity ako toto vypočutie, váš odkaz o rozširovaní, keď hovoríte o, um, vo vašej správe o antigypsizm v parlamentnom výbore, napríklad som si so vypočula, že v Kosove sa bude diskutovať o Romoch prvýkrát, čiže mať tie správy, ma, mať v týchto výročných správach o krajinách odkaz na rómskú problematiku, toto je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. A takisto urobiť odkaz e, na existujúcu nevraživosť. Kreatívne podujatia ako Rómsky týždeň. To vytvorilo vynikajúcu dynamiku. Bola to práca ruka v ruke medzi občianskou spoločnosťou, Európskym parlamentom, komisiou. Na budúce by sme mohli zapojiť aj radu. <clears throat> Takže mať, zapojiť tam aj iné inštitúcie. Tento druh dynamiky, toto spoločná, táto spolupráca, pocit, že máme spoločnú zodpovednosť, to je veľmi pozitívne. Spomenul som aj otázku rozpočtového orgánu. Čo to znamená? Chcete ste a, e, nás označiť, alebo teda prideliť určitú sumu na členský štát e, pre túto oblasť. Možno, že jeden element, ktorý neviem, nakoľko ste ho preskúmali, ale bolo by veľmi užitočné, je podpora národných parlamentov. Predovšetkým rómskych poslancov v týchto krajinách. Oni hrajú rolu v spoločnostiach a budú potrebovať podporu napríklad v krajinách ako Kosovo, Turecko. Sú rómsky poslanci, ale väčšinou nie sú dosť silní a nie sú dostatočne podporení. Môžete im pomôcť. Nemyslím, že takisto je teda potrebné budovať kapacity pre občianskú spoločnosť máte túto možnosť e, toto urobiť ako parlament. Posledná otázka, posledný bod je, poskytnúť Európskemu parlamentu e, príležitosť lepšie spoznať rómskú realitu, dedičstvo, kultúru vy v Európskom parlamente, keby ste mali na to priestor, tak by to bolo tiež veľmi užitočné. Máme kultúrny inštitút eh, pre, o Romoch, takže poukážme na to, aká hodnota je tá kultúra. Takže zoberme si tú krajinu, tú, tú, tú krásu tej kultúry, snažme sa pochopiť, že rómska komunita nie je akási monografická jednotná realita. Máte tam veľa realita, veľa talentov v rámci komunity a treba na to poukázať v Európskom parlamente. Ďakujem, Marta. A robíme to. Ako, tak ako táto správa, správa eh, z vlastnej iniciatívy, to sa deje v spolupráci s komisiou, ako aj s rímskymi mimovládnymi organizáciami, aj s neromskými mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú ľudským právam, pretože perspektíva tej správy, e, chcela som to vnímať z pohľadu ľudských práv, teda prístup z pohľadu ľudských práv ako hlavná, e, hlavný aspekt, pretože je čas pozrieť sa na realitu, pocítiť to v našich srdciach a použiť náš rozum, než začneme konať. To je dôležité. No a myslím si, že Olivia povedala, alebo niekto povedal, že je tu konkurencia medzi, kvázi konkurencia medzi migrantmi a Rómami. Všade je to rovnaké, je to pravda. Dnes som eh, som eh, hovorila eh, s Romami z Grécka. Je to chudobná krajina, takže nemajú veľa financií, nedostávajú veľa podpory ako takej a štátne financie sa škrtajú má to byť, e, má to byť pre projekty e, pre Rómov a tie financie idú na, na projekty pre migrantov a hovoria, že migranti majú lepší život ako my, Rómovia. Ja som povedala, prosím to, neporovnávajte, to, to nie je dobré. Všetci potrebujete rovnakú životnú kvalitu, samozrejme, ale počujem to každý týždeň od Rómov z rôznych častí Európy. Počúvam to stále, že sa im škrtajú financie, pretože nie sú natoľko dôležití. Grazie. Ďakujem pekne. Chcel by som, aby ste si boli všetci vedomí, že takýto boj proti diskriminácii Rómov tu funguje, máme ho tu už viacero rokov a ak v Európe nebudeme v tomto smere zjednotení a nebudeme sa venovať otázke ľudských práv, tak nebudeme postupovať, ale nesmieme z toho urobiť iba nejaký kultúrny konflikt. Našou úlohou je politický prístup, a naozaj je nevyhnutné, aby eh, sme sa necítili eh, byť frustrovaní. My ako politici si musíme uvedomiť, že keď niektoré veci nefungujú, tak eh, musíme sa snažiť vyriešiť ich, bojovať za ne a aj v rámci parlamentu postupovať takýmto smerom. Takže všetci spoločne na tomto musíme pracovať. Musíme tak robiť aj s radou v rámci EÚ, pretože viete, môžeme tu mať veľmi krásne reči, tak ako pán Juncker o stave únie, ale potom tu musíme mať aj určitú koherentnosť a musíme veci zaviesť do praxe nesmieme sa zastaviť hneď pri prvej prekážke, takže my sa budeme snažiť postupovať takýmto smerom. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa zajtra ráno.